everyone and uh, welcome back. We have a very heavy season, but... Máme bohatý program, ale v každom prípade vám želám uh, veľa úspechov počas tejto jesene na žiadosť EV skupiny. Body 10, 11 a 12 prebereme na začiatku dnešného rokovania. Takže ak nemáte žiadne výhrady, tak potom môžeme schváliť návrh programu uh, v takomto pozmenenom znení. Niekoľko oznámov vzhľadom na veľkú pracovnú záťaž ku koncu nášho voľbného obdobia. Koordinátori sa rozhodli otvoriť lehotu návrhu na komisie pre viaceré spisy a preto žiadny spravodajca na stanovisko nie je menovaný v NV a nebude ani návrh stanoviska na tieto témy. Zmeny prijaté v Envy budú Eh, spracované do stanoviska, ktoré pripravím ja ako predsednička. A podľa toho potom sa stanovený nasledovný harmonogram pre benchmarky nízkeho uhlíkových dopadov a pozitívnych uhlíkových dopadov. Lehota pre pozmeňujúceho návrhu NV je 9. október 11. hodina. Budeme hlasovať v našom výbore o 19. a 20. novembra. Digitálna Európa, tento program, opäť je to spis spolu rozhodovaní, stanovisko Envy 9. október, 9. hodina, pozmenujúce návrhy a 8. novembra budeme hlasovať v Envy. Čo sa týka konferencie veľvyslancov, viete, že každý rok sa organizuje konferencia EU veľvyslancov v parlamente. Tento rok táto konferencia prebehne v útorok 4. septembra popoludní a jedna z troch tém budú klim, bude téma klimatické zmeny. Návrh programu už sme dali k dispozícii a chcem vás všetkých srdečne pozvať, aby ste sa zúčastnili tejto konferencie. Potom 12. novembra bude mimoriadne zasadnutie v Štrásburgu od 7. do 9. večer budeme hlasovať o e, určitých správach a stanoviskách, ktoré sú súrne. Návrh programu vám rozošleme včas na to, aby ste si to mohli overiť dnešný tlmočnícky režim. Máme 20 jazykov ako obyčajne. E, spisy máte k dispozícii v elektronickej podobe a toto zasadnutie bude vysielané na webe. Takisto sme rozoslali odporúčania koordinátorov z 10. júla. Ak nemáte žiadne výhrady, tak ich môžeme považovať za schválené. Takisto ste dostali zápisnice z našich stretnutí z 24. 25. apríla, 16. 17. maja a 7. júna. A ak nemáte žiadne výhrady do konca tohto stretnutia, tak ich budeme považovať za schválené. A ako sme sa dohodli, začneme teda bodmi program, teda bodom 10 Spravodajkyňou pre stanovisko je pani Melan. Tu dnes nahradí v dnešnej diskusii pani pán Trošenovský. Takže týka sa to e, ochrany pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinnom karcinogénov alebo mutagenov pri práci. Takže Pani Trošinovský, máte slovo. Merci, madame la présidente. Avant toute chose, je... Ďakujem pekne. Pre všetkým by som chcela ospravedlniť pani Melan, ktorá dneska musí, nemôže teda byť prítomná z rodinných dôvodov. Žiaľ, musela teda ostať s rodinou a dala mi za úlohu požiadať, alebo teda odovzdať vám jej ospravedlnenie. Tento tretí text sa týka komisia tretieho uh, uh, s, um, tretieho, mm, tretej časti sociálnej správy ide o karcinogény a mutagény, ide o stanov, pripomienky rôznych skupín e, počas e, dvoch stanovisk tejto téme. Takisto NV stanovisko tu už som bola spravodajkyňou, ako aj pre výbor AMPL. E, v podstate tu sme si uvedomili, že je ťažké nájsť správnu rovnováhu medzi potrebnou ochranou pracovníkov, e, schopnosťou ich vzdelať, realizáciou niekedy komplexných a drahých vybavení podnikov, pre všetkým malých a stredných podnikov, rozpočtových kapacít rôznych národných sociálnych systémov e, v prípade odškodnenia pracovníkov vystavených týmto rizikám. Čo sa týka rôznych látok, o ktorých sa hovorí v návrhu komisie, zdá sa, že existuje veľká homogénnosť v Európe e, toho, čo už platí a každý štát v podstate e, sa nemusí prispôsobovať všetkému, len možno jednej či dve novým látkam a preto harmonizácia limitov by nemala mať zásadný dopad na rôzne e, sektory užívania. A preto tu je návrh ktorým nie sú pozmeňujúce návrhy, schváluje sa návrh komisie. Pani Melan dúfa, že e, e, dokážeme inteligentne e, v tomto duchu ďalej pracovať. Ďakujem pekne. A teraz dostávajú slovo tieňoví spravodajcovia. Pán Kams. Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem čo najstručnejší, čo je myslím najlepšie E, vzhľadom k úvodu. Treba povedať, že si uvedomujeme túto tému, ktorú máme dnes na stole, ktorú považujeme e, za veľmi dôležitú. A v Katalánsku a v tejto časti Španielska využívame európske fondy, najmä, európske fondy najmä, aby sme vyčistili priemyselné oblasti, terénne, terény E, pozemky, kde sú, ktoré sú znečistené, kde sa nachádzajú najmä ťažké kovy a tieto práce by sa mali na jar budúceho roka ukončiť a v rámci 5 rokov všetky tieto práce. Je to veľmi dôležité vzhľadom k zdraviu zamestnancov, pracovníkov, vzhľadom k zdraviu verejnosti a je dôležité informovať o týchto skutočnostiach a myslím si, že musím poďakovať svojej kolegyne za túto za spoluprácu i výboru pre zamestnanosť a sociálne záležitosti. Chcel som povedať, že otázka ochrany zamestnancov proti rizikám karcinogénov, tu si rovnako myslím, že my ako legislatívci ani z vedeckého hľadiska sme sa zatiaľ nevenovali duševným poruchám Mám na mysli stres, depresiu, e, všetko, čo e, spôsobilo mnohé choro- choroby ľudí v súvislosti s hospodárskou krízou a veľmi to zasiahlo ľudí. Je dôležité, aby sme ďalej e, venovali prostriedky a skúmali tieto otázky, venovali sa zdraviu zamestnancov, Európanov vo všetkých oblastiach a je to otázka pre, je to zásadná otázka pre milióny Európanov, a preto, pani predsednička, som chcel túto skutočnosť zvorazniť. Ďakujem. Ďakujem pekne a za socialistov. Pani Višňovská potom, dobre. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Európska agentúra pre bezpečnosť pri práci navrhuje aby sa znišili o 25 e, smrteľné prípady a umrtia. A keď sa pozrieme na vystavenie sa rizikám zamestnancov, je to asi 100 milión eur ročne. Takže tieto návrhy sú zamerané na posilnenie mieru ochrany pre pracujúcich v Európe a tieto návrhy komisie by sme mali podporiť pretože dobré podmienky pri práci, bezpečnosť pri práci je veľmi dôležitá pre tých, ktorí pracujú s karcinogénmi a mutagénmi na pracovisku. E, rôzne obmedzenia a referenčné hodnoty pre 5 rôznych e, látok, ktoré sú karcinogénne, určite zlepšia kvalitu e, života a pracovných podmienok. A teda mm, vytvoríme lepšie pracovné podmienky v Európe pre tieto osoby, ktoré jednoducho nebudú vystavené bolestnej následnej liečbe ani ochoreniam rakovinovým. Myslím si, že tieto zmeny idú správnym smerom, ale keď sa pozeráme na zmeny konkrétne v prílohe smernice 2004-37, mali by sme to tam upresniť a ja navrhnem viacero technických pozmenujúcich návrhov, pretože potrebujeme určité drobné zmeny. Jednou z dôležitých zmien bude tá, ktorá sa týka kovov a neorganických látok. <clears throat> Máme kolektívne hodnoty pre tieto limity expozície. Je potrebné to trošku zmeniť a takisto aj prechodné obdobie pre kadmium a neorganické zložky kadmia. To je príliš krátke. E, musí, to, musí to byť 10 rokov. E, a ak spravíme takéto zmeny, ktoré ja nastolím, tak e, ten text bude jednoznačnejší a interpretácia bude jednoznačná. Ďakujem pekne. Za Alde niekto? la GUE. Dobre, keďže ďalší tieňoví tu nie sú, tak otváram verejnú rozpravu. Ak sa chce niekto vyjadriť k tejto téme, ak nie, tak vrátime slovo pani Trošinsky. A nie, prepačte. Pán Hejdrun za komisiu, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za to, že môžem sledovať vašu diskusiu k tomuto tretiemu legislatívnu návrhu o účinkoch karcinogénov a mutagenov pri práci. Ako viete, zistili sme, že rakovina sa vyskytuje na pracovisku veľa viac a pani komisárka Tajsenová je veľmi aktívna. Ešte stále sú tieto látky hlavným zdrojom úmrtia, e, ktoré súvisí s prácou a tu musíme prijať opatrenia. Takže tento návrh, podobne ako predchádzajúce, bol vyvinutý v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi. Bolo veľmi zaujímavé si vypočuť zmeny, ktoré tieto výbory navrhujú, predovšetkým konkrétne čo sa týka upresnení a zmien o kadmiu. V podstate paralelne sa diskutuje aj na pracovnej skupine pre sociálne otázky na rade a tam takisto prebiehajú konštruktívne diskusie. Takže e, pilier sociálnych práv, ten sa tu spomenul a v novembri v Kodani sme o tom hovorili, vieme, že E, pracovníci majú právo na zdravé a bezpečné pracovné podmienky a pracovníci musia byť chránení pred vystavením za rizikami karcinogénov. <clears throat> Takže počkáme si na správu a potom zareagujeme. Ja mám dlhšie vyhlásenie, ale vzhľadom na čas si myslím, že nie je dobré ho teraz čítať. E, videli sme správu o dopadových štúdí, je to 165 stránok, ktorý, na ktorých sa hovorí o všetkých limitných hodnotách a o všetkých dopadoch aj nízkych limitných hodnot a vyšších limitných hodnot, ktoré existujú v členských štátoch. Takže dopadová štúdia pojednáva aj o týchto alternatívach k návrhu, ktoré sme nastolili ako komisia a sme presvedčení o tom, že Návrh v aktuálnej podobe má silnú podporu sociálnych partnerov a výboru bezpečnosti a zdraví pri práci, ako aj EKA, Európska chemická agentúra, a všetci tvrdia, že to je dobrý návrh, takže samozrejme vaše názory nás takisto zaujímajú, radi si ich prečítame eh, vo vašej správe. Ďakujem pekne teraz vraciam slovo pani Trošinsky, ak chce k tomu niečo dodať. Nie, pani predsednička, chcem len povedať, že všetky vaše vyjadrenia, pripomienky kolegov posuniem pani Mela. Ďakujem. Lehota na pozmeňujúce návrhy 5. september 11. hodina. Hlasujeme 1. oktobra. A teraz môžeme prejsť na bod 11 nášho programu. V podstate bod 11 a 12 rozhodnutie rady o uzavetí dohody o hospodárskom partnerstve medzi Európskou úniou a Japonskou. A toto je takisto spis, ktorý sleduje pani Melan. Zvažujeme mm, návrh stanovísk. A teraz opäť odovzdám slovo pani Drošinsky, aby predstavila túto tému. Ďakujem, pani predsednička. K tomuto projektu dohoda podpísaná medzi EÚ a Japonskom je najväčšou obchodnou dohodou, ktorú kedy EÚ uzavrela zóna voľného obchodu, ktorá sa takto vytvorí, pre, sestavuje tretinu HDP celosvetového, väčšinu e, polnohospodárských e, produktov, ktoré budú už bez cieľ môcť byť dovezené do Japonska. Všeobecne, keď táto dohoda e, veľmi tom až tak e, nezáleží. Aj Japonsko prehralo niekoľko prípadov, ale aj my. Ak sa tieto dve krajiny spoja, tak by človek mohol aspoň očakávať, že sa dohodnú na tejto zásade. Nič tam o tom nie je, čiže premeškaná šanca a je jasné, že generálnemu riaditeľstvu pre obchod je to všetko iba o obchode a aj všetky environmentálne um, otázky, to naozaj sa potom tak vágne naformuluje vziať do úvahy. My chceme niečo záväznejšie, viac úsmernení. Ak to tak nebude, tak my zelení túto dohodu nebudeme môcť podporiť v závere. Ďakujem, pán Eckhout. Ja som všetkých vítala späť po letnej prestávke. Vy ste tu, tuším, ešte neboli, takže vám to poviem tiež osobne, že vás rada opäť vidím. Pán Omarži, ešte ďalší tieňový spravodajca. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. Máme eh, za sebou letnú prestávku, sme oddychnutí, šťastní, že sa opäť vidíme, ale eh, to, čo máme na stole, už eh, naozaj E, nie je dôvodom na e, radosť a dobrú náladu. Už to povedal predrečník, zdá sa vám normálne, že v normálne fungujúcej demokracii, konkrétne Európsky parlament, je takto obchádzaný a demokracia e, sa takto pošliapava. Keď sme 17. <clears throat> júla počúvali Junckera a videli, ako podpisuje dohodu s Donaldom Tuskom a nikdy predtým Európsky parlament sa nemal možnosť vyjadriť, ani nebol konzultovaný, tak eh, si môžete povedať len, že to nie je normálne a nemôže to trvať. A to isté bolo v prípade eh, CETY a TAFTY. A keď to bude takto pokračovať, tak eh, čím ďalej, tým viac bude verejnosť odmietať európske inštitúcie. A táto dohoda, hlavne podľa mimovládok, je dohoda, ktorá je najviac v neprospech e, klímy. A apelujem na kolegov, e, nie je tu e, súlad európskych politík. <clears throat> My, lepšie povedané, oni sú úplne schizofrénni. Na jednej strane sme súčasťou konferencie strán a chceme byť lídrami, čo sa týka jednotlivých protokolov a klimatických cieľov a na druhej strane Máme obchodné politiky a dohody o voľnom obchode a e, slepo sa e, podkladáme tejto dogme slobodného obchodu, voľného obchodu a to je úplne v rozpore s týmito klimatickými cieľmi a dohodami. A táto dohoda je veľmi zlou dohodou pre planetu, pretože úplne ignoruje zásadu obozretnosti a nie je tam žiadny nejaká sankcia, nič záväzne, čo sa týka udržateľného rozvoja, ani sa nezohľadňujú naše kritiky, ktoré opakujeme neustále, teda hlavne keď sa podpisovala CETA, TAFTA a ešte na jednu vec poukážem a síce niečo, čo sa úplne ignoruje, rybolov. E, low veľa rýb vieme, akú zlú úlohu tam zohráva Japonsko, je tam medzinárodné moratórium a napriek tomu hovoríme o uzatvorení takéto obchodnej dohody bez toho, aby sme či už zblízka alebo zďaleka vôbec túto otázku eh, načrtli. Takže celá naša skupina, a to nikoho neprekvapí, bude proti tejto dohode. Ale nie je to správna demokratická prax, teda že parlament sa môže vyjadriť iba za alebo proti v závere a ak chceme byť odvážni, tak musíme túto dohodu odmietnúť, pretože v súčasnosti práve kvôli takýmto postupom a zaslepenému slobodnému obchodu sa všetko v Európe e, ohrozuje a odmietajú sa európske inštitúcie. A keď sa zobudíte, tak asi bude príliš neskoro. Ďakujem. Pán Peterle. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam všetkých. Asi nikoho neprekvapí, že naozaj som za túto dohodu na výbore AFED. Som spravodajcom strategického partnerstva prostredníctvom politiky a sektorálnej spolupráce, čiže načrtnem niekoľko bodov, ktoré podľa mňa v stanovisku chýbajú alebo sú tam nesprávne. To podstatne netvrdí, že dohoda nezaručí vytváranie pracovných miest, ale čísla dokazujú opak. Vznikajú vždy tisícky pracovných miest, sú väčšie podnikateľské e, príležitosti, rastie HDP aj produktivita. A tie miesta vznikajú hlavne pre mladých. Potom regulačná spolupráca medzi EÚ a Japonskom umožní zúžiť spoluprácu na medzinárodných normách a hovoriť aj o témach, kde sa naše regulácie rozchádzajú alebo nie sú kompatibilné, takže bude možné hovoriť o mnohom, čo v tomto stanovisku je uvedené. E, vzniknú platformy na lepšie zlepšenie našich ekonomík. Stanovisko je dosť abstraktné a chyba tam isté, isté štatistiky a referencie. Japonsko sa uvádza ako najväčší dovozca dreva, ale áno, je veľkým dovozcom, ale je po e, Číne, EÚ a USA. Takže e, tu treba sa pridržať faktov, nedomnienok a, a e, EPA znamená aj SPA, čiže sektorálna spolupráca a riešenie aj globálnych a regionálnych víziev aj v oblasti životného prostredia, e, vyrovnávanie sa s prírodnými katastrofami a tak ďalej a tak ďalej. Sú tam aj domnienky o zníženom protekcionizme, čo by mohlo výrazne poškodiť obom stranám. Ja dúfam, že budeme mať e, stanovisko, ktoré podporí radu, čo sa týka uzavretia takejto dohody medzi EU a Japonskom. Ďakujem za pozornosť. Uh, Ďakujem pekne, vyčerpali sme zoznam tieňových spravodajcov. Chce niekto ešte vystúpiť? Pokiaľ nie, obratím sa na komisiu. Pán Čirulo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. E, vážení členovia, prajem vám dobré popoludne a ďakujem za pripomienky zo strany členov. Rád by som zareagoval na niektoré pripomienky, najmä tie, v rámci ktorých bola komisia vyzvaná, aby odpovedala. Začnem s otázkou demokratického deficitu a otázkou ochrany investícií. Keďže som bol hlavný negociátor dohody, bol som hlboko zapojený do toho spôsobu, ako prebiehali tieto rokovania my sme prezentovali Rade a parlamentu to, čo sa uzatvorilo a jediný prvok, jediná vec, e, o ktorej sme neboli schopní, ktorú sme neboli schopní vyrokovať a práve preto, že sme reagovali na politickú naliehavosť zo strany Európskeho parlamentu k systému ICS, e, systému ochrany investícií, pretože pre nás je absolútnou prioritou to ponechať, aby členské štáty a parlament nás požiadali, aby sme o tom rokovali, najmä preto sa nám nepodarilo túto časť uzatvoriť. A preto je teraz súčasťou e, teraz až súčasťou dohody. Áno, rozhodli sme sa využiť výhody tejto dohody predložením toho, čo sa vyrokovalo medzičasom, ale samozrejme v okamihu, keď dosiahneme dohodu s Japonskom ochrane investícií, bude to predmetom, táto časť bude tiež predmetom schválenia a stane sa súčasťou predpokladaného postupu a Nebude to dohoda iba EÚ, ale bude to predmetom post- predpokladaných postupov. Čiže my sme postupovali na základe rokovaní, teraz schvalujeme dohodu na základe pravidiel zmluvy a v súvislosti s touto otázkou je tu otázka, alebo prvok, ktorý bol tiež spomenutý aj dôležitý, a je to otázka transparentnosti. Predkladáme tieto dohody len tak parlamentu a členským štátom, z ničoho nič nie. Táto dohoda bola prediskutovaná eh, s parlamentom prostredníctvom monitorovacej skupiny a na ďalších eh, zasadnutiach minimálne 30 krát počas rokovaní. Všetky dokumenty boli k dispozícii online Mali sme e, konzultácie i s občianskou spoločnosťou. Takisto e, bola veľká miera transparentnosti e, počas týchto nedávnych rokovaní. Je to i súčasťou požiadaviek, ktoré sme dostali v minulosti. Musíme zabezpečiť čo najväčšiu transparentnosť v oblasti obchodných rokovaní a preto sme sa to urobili do takej miery, aké to bolo možné. Urobili sme to maximálne. Mali sme stretnutia so zaangažovanými stranami, s občianskou spoločnosťou, či už ich viedla komisárka Malströmová, alebo eh, hlavný vyjednávač. A tieto stretnutia dali všetkým zainteresovaným subjektom, mimovládnym organizáciám možnosť vyjadriť sa eh, a potom zohľadniť ich vyjadrenia v rokovaniach. Pokiaľ ide o parlament, my sme mali takmer mesačné stretnutia z, počas roku a pol posledného z parlamentu a môžem vám povedať, že tá dohoda sama o sebe zahrňa viaceré prvky, ktoré boli predložené zo strany členov parlamentu a zo strany politických skupín. Takže to je všeobecný komentár k transparentnosti Tiež si určite všimnete, že e, v priebehu všetkých týchto rokovaní všetky a všetky, všetky kolá rokovaní boli zverejnené, ako i texty boli zverejnené. Pokiaľ ide o obchod a udržateľný rozvoj, táto dohoda odzrkadľuje prístup EÚ pokiaľ ide o obchod a trval udržateľný rozvoj, daná kapitola obsahuje všetky prvky, e, záväzky, e, medzinárodné nástroje týkajúce sa práce, životného prostredia, e, ďalej legislatívu pracovnoprávnu, prilákanie investorov, záväzok udržať udržať, zabezpečiť udržateľný manažment prírodných zdrojov, spoločenskú zodpovednosť spoločnosti, ako i e, postupy riešenia sporov, ktoré obsahujú viaceré vstupne, konzultácie, e, panel nezávislých expertov, komisia nezávislých expertov, vypracovanie nezávislej správy. A toto, sú, toto je mechanizmus, ktorý je založený na angažovaní občianskej spoločnosti vo všetkých fázach, ako i zapojenie nezávislých orgánov, ako je Medzinárodná organizácia práce. Takže ehm, počas našich rokovaní sme sa museli pridržiavať mandátu, ktorý sme dostali. E, dostali sme usmernenie, samozrejme, od členských štátov a rokovali sme Eh, vyrokovali sme veľmi komplexnú kapitolu eh, v tejto oblasti. Pokiaľ ide o nezákonnú ťažbu dreva, nedávno bolo prijaté, bola prijatá mm, legislatíva nedávna a eh, boli sme v súčasnosti sledujeme túto implementáciu veľmi podrobne. Táto kapitola ob, obsahuje špecifickú časť týkajúcu sa obchodu s drevom, vrátanie nelegálneho odlesňovania eh, a jazyk eh, porovnaní s inými dohodami nie je nejako mekší a tiež musíme povedať, že samozrejme európska európska možnosť dodávok dreva bude možná naďalej, pričom bude dôležité robiť hĺbkový audit u japonských dodávateľov, aby sa zabezpečili, že neprichádza k takému, takejto nelegálnej ťažbe dreva zo strany japonských dodávateľov. Samozrejme, budeme veľmi úzko spolupracovať s Japonskom v tejto otázke i naďalej. Pokiaľ ide o ďalšie pripomienky, napríklad japonské vozidla. Táto dohoda e, zabezpečuje liberalizáciu rôznych druhov vozidel. Vieme, akým smerom ide tento priemysel a pokiaľ pôjdeme smerom, akým ide japonský priemysel, je to smer k čistejším a čistejším produktom. Čiže môžete tento argument otočiť a povedať, že sa otvárame inovatívnejším a E, produktom, produktom, ktoré sú priaznivejšie voči životnému prostrediu v budúcnosti. A vzhľadom k posledným krokom, ktoré boli urobené. Takže skutočnosť, že otvárame trh pre japonské auta, e, je potrebné pri tomto fakte e, si uvedomiť, že mnohé z nich sú vyrábané v Európe na základe právnych predpisov EÚ. Japonské auta, e, ktoré sa prehrávajú v EÚ, sú e, tu hovoríme o 3 miliónov a, 3, a 2,5 milióna aut už sa vyrába dnes v EÚ. A dokonca, keď sa pozrieme na možné zvýšenie dovozu, tak nikde nie je povedané, že to budú špecifické druhy vozidiel, respektíve e, čisté vozidla vo veľmi blízkej budúcnosti. Beriem bod, ktorý sa týka e, otázku Kiribolovu veľryby, lovu veľryb. E, táto téma bola tiež e, súčasťou a v legislatíve chceme tento cieľ uviesť. Európska únia globálne podporuje prístup v rámci Medzinárodného výboru pre lov veľrýb a na zasadnutí CITES. Keď ide konkrétne o túto dohodu a otázku komerčného využitia lovu veľrýb, to nie je súčasťou tejto dohody, pretože my nemôžeme obchodovať e, s veľrybami v EÚ. Toto nie je súčasťou tejto dohody. Nie je to samo o sebe obchodná otázka. Tá skutočná otázka je, riešiť ju ako takú. Toľko k tejto téme, ale samozrejme sa netýka e, všetkého, to sa netýka všetkého, čo robíme v medzinárodnej komunite, kde túto tému, e, kde o tejto téme diskutujeme a budeme naďalej v tom pokračovať. Pokiaľ ide o ďalšie témy, myslím, že Áno, ešte dôležitá je princíp opatrnosti. Dovolte mi povedať k tomu, že nie je práva, že sa tento princíp nespomína v článku 16.9 dohody, ale skutočnosťou je, že je zakotvený v našej zmluve tento princíp je súčasťou našej primárnej legislatívy, princíp obozretnosti a tento princíp nie je žiadnym spôsobom narušený, čo by vyplývalo z tejto zmluvy. Práve opak je pravdou. De facto je súčasťou výnimiek, ktoré sú uvedené v tejto dohode, pokiaľ ide o všetky oblasti ktoré nie sú predmetom predmetom regulácie. Takže tento princíp obotretnosti zostáva naďalej v srdci nášho legislatívneho systému. Táto dohoda ho nejakým spôsobom nenarúša a zároveň e, je uznaný na základe pravidel VTO, ktoré zostávajú v platnosti a tieto pravidla sa uplatňujú a je to dôležitý prvok, ktorý som chcel ešte e, zdôrazniť váženým poslancom. Ďakujem veľmi pekne. Chcete sa vrátiť ešte k tomu, pani Turčinsky? Nie, nie konkrétne, to všetko dodá túto informáciu pani Milan a ďakujem za to, že sme mohli, mm, som mohla v mene e, pani Milan prezentovať túto správu. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne. Takže termín 5. 5. september a 18. oktobra budeme v Envy hlasovať. Takže toľko k tomuto bodu programu a teraz sa vrátime k bodu číslo 5. Je to zosúladenie povinnosti podávania správ v oblasti environmentálnej politiky. Je to môj spis, takže prvom rade vítam zámer komisie zosúladiť e, povinnosti podávania správ v oblasti environmentálnej legislatívy a aktualizujú sa niektoré ustanovenia smerníc a nariadení. Ako zrejme viete, legislatívne návrhy pochádzajú z aktualizovaného akčného plánu pre zosúladenie týchto povinností a jeden z výsledkov e, bolo hodnotenie a monitoring podávania správ v oblasti environmentálnej politiky. Okrem toho, komisia nedávno prijala rozhodnutie o procedurálnych pravidlách v oblasti environmentálneho podávania správ. Pán Gambus File, Mr. Gambus File. Takže Hlavným cieľom je zvýšiť transparentnosť, ďalej e, zabezpečiť dôkazy pre budúce hodnotenie, ako i zjednodušiť administratívne zaťaženie pre členské štáty a pre komisiu. Avšak navrhla som niekoľko pozmeňovacích návrhov, e, kde som sa snažila zlepšiť tento e, legislatívny návrh, aby sa zmodernizoval manažment informácií a aby sa znížilo administratívne bremeno. Návrh ktorý je predložený, e, zabezpečuje transparentnejší prístup k jasným e, environmentálnym informáciám pre rôzne subjekty, vrátane verejnosti a prispieva k naplneniu priority 4 environmentálneho akčného programu. Napríklad niektoré pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú definícií rôznych pojmov e, v základných aktoch, ktoré sú uvádzané v tomto návrhu, a podmienok chcú zabezpečiť lepšiu koherentnosť, zjednodušiť tento text a to dúfam prinesie väčšiu jasnosť. Zároveň som sa snažila zlepšiť rolu ko-legislatívnych orgánov, vrátane roli Európskeho parlamentu a vyjasniť rolu Európskej environmentálnej agentúry v rámci celkového Eh, procesu monitoringu a podávania správ. Pokiaľ ide o smernicu 35 eh, o environmentálnej zodpovednosti, pokiaľ ide o eh, zodpovednosť pri environmentálnych škodách, podľa mňa detálne kritéria sú potrebné, zatiaľ čo rozsah environmentálnych škôd musí byť klasifikovaný v rámci legislatívneho aktu, pokiaľ ide o smernicu 63 o environmentálnom používaní pre vedecké účesy. je tu zava- sa tu zavádza podmienka na základe, ktorej komisia nemusí len zverejňovať, musí nielen zverejňovať, ale i pravidelne poskytovať aktuálne informácie o prehľade týkajúcom sa údajov, ktoré predkladajú členské štáty, pokiaľ ide o nariadenie 166, ktoré sa týka zavedenia o, e, zoznamu o, e, znečisťovateľov a register transferov tu o, e, Chceme, aby všetky údaje komisia poskytla, ktoré sú špecifikované týmto nariadením. Čo môžem povedať? 995 nariadenie 95 povinnosť prevádzkovateľov pri uvádzaní dreva, drevných produktov na trh. Tu parlament by mal dostať návrh prehodnotiť správu, zhodnotiť správu komisie a legislatívne návrhy počas legislatívneho obdobia a, pre, a tým znížiť z, obdobie hodnotenia zo 6 na 5 rokov. No a napokon som navrhla zmeny, pokiaľ ide o isté ustanovenia v súvislosti s použím R er, základných aktov a kont- kontroly. Podľa mňa tieto návrhy, ako uvidíte, by mali byť zosúladené s Lisabonskou zmluvou a v tejto súvislosti využívam na použitie delegovaných aktov v prípade istých článkov, ktoré sú uvedené v tomto návrhu. Dúfam, že to prinesie väčšiu jasnosť vzhľadom ku kompetenciám spolulegislatívnych orgánov. A potom zosúladenie s Lisabonskou zmluvou, najmä pokiaľ ide o využitie delegovaných aktov, to bude dôle, nielen dôležitá aktualizácia návrhu komisie, ale zároveň to zlepší i celkový celkový systém podávania správ a monitoringu. Takže toto bolo, niek- to bola taká krátka prezentácia niektorých bodov, ktoré sú skôr technicko-legislatívne, avšak počítam s vami, že to preskúmate hlbšie a preto sa teraz chcem obrátiť na spravodajcov. Slovo dostane teraz pán Paulucci. Nech sa páči. Pán Paulucci. Mikrofón nemá zapnutý, rečník. Sì, grazie, grazie per il lavoro svolto. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, za všetku prácu, ktorú ste eh, investovali do tohto do tejto práce. Je tam veľké množstvo podrobností. E, disponibilita údajov členských štátov musí byť garantovaná, pokiaľ ide o moju skupinu. Musí to byť prostredníctvom viacerých legislatívnych aktov. Ja predložím niekoľko návrhov. Ďakujem pekne. Ďakujem. Slovo dostane pán Pieka. Nie? Pán Martinas. Ďakujem pekne. Musím povedať, že som potešený a som rád, že prvý výbor, na ktorý som sa po letnej predstavke vrátil, je váš výbor a vždy sa na neho veľmi teším. Na úvod chcem vám veľmi pekne poďakovať za všetkú prácu, ktorú ste vykonali, veľmi si ju vážim. Ako ste viete, naša skupina vždy podporuje znižovanie regulácií, pokiaľ ide o firmy. Sme za to, aby firmy mali zisk, aby mohli zamestnávať ľudí a aby zlepšovali ekonomiku pre nás všetkých. A zároveň o čo viac peňazí komisia a európske inštitúcie dajú na analýzu týchto dát, znamená, že nemôžu tie peniaze robiť na ďalšie veci. Preto vždy musíme mať na pamäti časový tlak, ktorý eh, to vyvoláva na európske inštitúcie a že tento čas sa môže aj ináč využiť. Dovolte mi povedať pár vecí a ktoré chcem zdôrazniť a ktoré nám spôsobujú obavy. V prvom rade celkom e, nechápeme odôvodnenie toho, prečo e, pokiaľ o smernicu 2004 35 EC, prečo je tam dodatočné e, nariadenie 166 2006. Možno to nie je nevyhnutné, ale by sme chceli väčšie, aby ste vyjasnili, prečo sa to zavádza prvne, to môžem podporiť a po druhé, zatiaľ čo e, si váž, vážim vaše pripomienky, ktoré ste povedali a potrebu, že všetko má byť zosúladené s Lisabonskou zmluvou, celkom nám nie je jasné, prečo článok 18 e, delegácia je v tomto delegovanie je v tomto bode. Je to niečo, čo by sme mohli podporiť, ale zatiaľ celkom nerozumieme, čo je za tým a radi by sme si vypočuli podrobnejšie vysvetlenie, prvnež k tomu príjmeme rozhodnutie. Avšak po všeobecnosti môžem povedať, že vítame tento cieľ, myslíme, že je to potrebné a úplne podporujeme motiváciu, ktorá je za tým. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani Rís. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tiež som rada, že sme tu späť. Som prechladnutá, takže budem robiť čo v mojich silách za Frederik Federle, ktorá je tieňové k vašej problematike, ma požiadala, aby som povedala, že víta návrh komisie, ktorého cieľom je zníženie nákladov pre zainteresované strany a zvýšenie prínosov tým, že sa viac budú uplatňovať tie najosvedčenejšie postupy zberu, napríklad využívaním elektronických nástrojov na lepší zber a spracovanie údajov. Medzi zmenami, ktoré ste predložili vy, pani predsednička, podporuje pre všetkým cieľ podporiť väčší, transparentnejší prístup k jasným environmentálnym informáciám pre jednotlivých zainteresovaných, vrátane samozrejme verejnosti a zámer zabezpečiť lepšiu koherentnosť s jednodušením textu a väčšej objasnenosti všetkých návrhov. Takisto víta všeobecne navrhované zmeny spravodajkyne na posilnenie úlohy spolulegislatívca legislatívca vrátanie Európskeho parlamentu a ktorými sa objasňované agentúry pri celkovom podávaní hlásení a monitoringu. Čo sa našej skupiny týka ALD, reporting je dôležitou súčasťou legislatívneho procesu, pretože svedčí o tom, ako sa implementuje EU legislatíva a či dosahuje svoje ciele alebo nie. Takisto je to dôležitá informácia, je to zdroj cených informácií pre občanov napríklad o kvalite ovzdušia v EÚ. Tento návrh aktualizuje správy, znižuje administratívnu záťaž pre členské štáty, zvyšuje transparentnosť a zabezpečuje to, aby sme mali potrebné informácie na zabezpečenie toho, že európska legislatíva je účelová vhodná. Frederik ďakuje pani spravodajkyni za jej prácu, pani predsednička a E, dúfa, že bude naďalej mať s vami dobrú spoluprácu. Ďakujem, ďakujem pekne. You, ďakujem pekne, pani predsednička. Európsky občania majú právo poznať kvalitu vzduchu, ktorý dýcha, alebo vody, ktorú pijú a to, či pláže a jazera E, sú čisté. My vítame potrebu ľahších, dostupnejších, aktuálnejších informácií o stave životného prostredia v EÚ, ako aj dôležitú úlohu Európskej environmentálnej agentúry v tomto hľade. Ale sme proti snahe komisie v rámci programu lepšie reglementácie oslabiť určité hlavné nahlasovacie povinnosti členských štátov, čo sa týka implementácia EÚ ekologickej legislatívy. Vítame vašu správu a zdôrazním, niektoré hlavné prínosy, ktoré podľa nás majú vaše navrhované technické zmeny. Samozrejme, komisia bude dohľadať nad týmto procesom, bude to zjednodušenie, tak ako ste uviedli vo svojom vystúpení. To, že vo viacerých, e, na viacerých miestach zdôrazňujete význam environmentálnej agentúry, a spolulegislatívcov v celkovom e, procese podávania hlásenia, monitorovania, vrátanie prehodnocovania toho, čo už bolo schválené, tak by Európsky parlament mal možnosť prehodnotiť alebo pozmeniť hlavnú environmentálnu legislatívu každých 5 rokov, to znamená počas každého volebného obdobia. Takisto predložili viacero pozmenujúcich návrhov k vašej správe a ďakujem za dobrú spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Skorak. A teraz e, chce sa ešte niekto vyjadriť na túto tému? Nevidím. Niekto tam? Pán Ek? Pán Ek, chceli ste sa vyjadriť? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Práve som vošiel, takže neviem, o čom hovoríme. Bod 5. Pán Ek. A vy ste vlastne tieňovým spravodajcom zosúladenie výkazníctva v oblasti environmentálnych politík. Nie bod 7, bod 5. Takže k tomu nemám čo. Then, uh, no else... Takže ak sa už nikto iný nehlasí, tak poprosím komisiu, pán Čobano Torda. Ďakujem pekne, pani predsednička. prám všetkým príjemné popoludnie. Nielen vám, ale aj členom výboru Envy. Komisia je vďačná za to, že ste akceptovali e, v podstate e, akceptovali byť spravodajkyňou e, k tejto téme. Veľmi pozorne sme počúvali taký od vašej správy, ako aj reakcie spolu spravodajcov. Chceli by sme pripomenúť tomuto výboru viacero celkových princípov, ktorými sme sa nechali inšpirovať ako komisia, keď sme pripravovali tento návrh. Podľa nás niektoré z týchto princípov a cieľov reagujú na určité obavy, ktoré tu dnes zazneli. Jedným z hlavných cieľov bolo zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť na národnej úrovni čo sa týka environmentálnych otázok, ktoré sú veľmi dôležité pre všetkých občanov, nie len pre európske inštitúcie alebo pre národné vlády. Je to dôležité, aby environmentálne informácie o stave životného prostredia boli k dispozícii aj občanov, aby ich poznali občania a nie len komisia a ďalšie politické inštitúcie na európskej úrovni a toto podľa nás posilní subsidiaritu a zodpovednosť na národnej úrovni. Tým, že bude možné, aby verejnosť sledovala, aby mohla si vyvodiť závery z týchto informácií a potom sledovať, ako sa s nimi naloží. Ďalším hlavným princípom, ktorým sme sa nechali inšpirovať, je potreba zabezpečiť dôležité dôkazy na príjmanie politických rozhodnutí a prípravu politík. Jeden z tieňových spravodajcov sa k tomu vyjadril a preto by som ho chcel uistiť, ako aj všetkých ďalších členov tohto výboru, že náš návrh má za úlohu odľahčiť administratívnu záťaž podávania hlásení podľa rôznych typov legislatív Veľmi dôkladne sme sa snažili zabezpečiť to, že modernizujeme reporting, ale nepripravujeme Európsku komisiu, ani parlament, ani radu o informácie, ktoré sú potrebné a ktoré by ilustrovali to, ako členské štáty dodržiavajú rôzne povinnosti, ktoré vyplýva, im vyplývajú z európskej legislatívy. Administratívna záťaž a jej zníženie, to už som spomenul. To bol ďalší z dôležitých cieľov, ktorý sme mali na pamäti. A použitie moderných technológií, to ide ruka v ruke e, so znížením administratívnej záťaže. Podľa nás je na čase a snažili sme sa aj cez viacero ďalších nástrojov za posledné roky v oblasti životného prostredia najlepšie využiť moderné technológie, satelit, aj IT technológie s cieľom umožniť, a to je tá hlavná vec, na ktorej stavia tento legislatívny návrh, s cieľom pomôcť všetkým mať prehľad, taký celkový obraz o stave životného prostredia podľa tej či onej legislatívy. A to jednoznačným spôsobom, pretože niekedy sa v podstate ponoríme do detajlov jednotlivých legislatívnych ustanovení a údajov a informácií, stratíme sa v tom množstve informácií a stratíme taký celkový prehľad. E, nevidíme celý les. Takže chcel by som požiadať tento výbor, aby postupoval v podstate tak, ako už ste s tým začali, pani predsednička, ako ste to naznačili vo vašej správe aby ste pokračovali v týchto aktivitách a sme vďační za to, že ste zaktualizovali alebo zlepšili koreláciu jednotlivých ustanovení v návrhu komisie. Jedna vec tu zaznela o vzťahu s Lisabonskou zmluvou a chcel by som uistiť tieňových spravodajcov, toho spravodajca, ktorý hovorí na túto tému, že návrh bol skorelovaný s Lisabonskou zmluvou a podľa nás vaša správa ešte posilňuje túto koreláciu. Ide o to, že návrh Omnibus, ktorý komisia nastolila pred niekoľkými rokmi a ktorého cieľom bolo zabezpečiť tzv. lisabonizáciu e, veľkej väčšiny európskej legislatívy, ešte spolu legislatívci s končnou platnosťou neschválili tento omnibus, ale jednoducho praktický život a jeho potreby znamenajú, že nemôžeme čakať na výsledky takéhoto legislatívneho procesu. Čiže snažíme sa týmto legislatívnym návrhom e, hľadať postupy a riešenia a pravidlá, ktoré budú v súlade so základnými konceptami návrhu Omnibus o lisabonizácii a v blízkej budúcnosti budeme musieť samozrejme naďalej venovať pozornosť týmto veciam, tak aby sme sa neodklonili od návrhu Omnibus o lisabonizácii. A ešte posledná vec na záver, pani predsednička. Chceli by sme sa vám poďakovať za ďalšie zmeny, ktoré ste zakomponovali do vašej správy a ktoré sa týkajú smernice o environmentálnej zodpovednosti, čo zodpovedá aj tzv. fitness check, to znamená kontrole vhodnosti legislatívy, ktorú komisia spravila pred dvoma či troma rokmi na tejto smernici a ktorá má zabezpečiť to, že tento nástroj, ak má prinášať svoje účinky, musí mať viac informácií a Členské štáty musia poskytnúť viac údajov o situácii v jednotlivých členských štátoch a v jednotlivých hospodárskych sektoroch. Takže s týmto a pokúsim sa zároveň zareagovať aj na ďalšiu pripomienku, ktorú povedal tieňový spravodajca. Čiže nenavyšujeme žiadnu ďalšiu byrokraciu, keď zavádzame len zo pár ďalších povinností v ustanoveniach o smernice o environmentálnej zodpovednosti. Jednoducho reagujeme na hodnotenie, ktoré komisia spravila pred pár rokmi, hodnotenie tejto smernice a konáme v súlade s člen, spolu s členskými štátmi. Je to aj spoločný záver komisia členských štátov, že potrebujeme tieto informácie a sme pripravení spolu s členskými štátmi, s ktorými sme spolupracovali e, v nedávnej minulosti, sme pripravení čo najviac využiť tieto ďalšie ustanovenia. Takže chceli by sme požiadať členov tohto výboru, aby podporili túto, aj túto zmenu. Ďakujem pekne. Thank you very much, uh, Ďakujem pekne za záujem o túto problematiku, vašu podporu a myslím si, že budeme E, naďalej spolupracovať a dopracujeme sa k veľmi dobrým výsledkom. Samozrejme zohľadním všetky vaše pripomienky, otázky, všetky vysvetlenia a podobne. Takže termín na pozmenujúce návrhy, ktoré vítam. 4. septembra 11 hodina a dúfame, že v Envy môžeme hlasovať na túto tému 10. či 11. oktobra. Takže tým sme uzavreli tento bod nášho programu a môžeme prejsť na bod 6, čo je zníženie dopadu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Je to spis cez spolurozhodovanie a návrh správy pripravuje pani Rís. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Som rada, že sa pustíme do tejto témy. Ako povedal podpredseda Timmermans, keď prišiel medzi nás v júni, tak <clears throat> naozaj času je málo. Nech už to vidíme akokoľvek, teda ten návrh komisie, tak myslím, že tu si každý uvedomuje význam uzavrieť tento split pred európskymi voľbami. Je tu správa, ktorú som vypracovala dnes rozpráva, ale nie je to myslené ako E, konanie, proces, e, umelá hmota, to bola v 50. rokoch revolúcia, všetko to e, zrevolucionovalo správanie, kvantity, praktiky, takže my musíme pokračovať v písaní týchto dejín, ale my ako zákonodárca musíme dnes niečo skonštatovať. Síce, že sa topíme pod odpadom, plastovom odpadom, a hlavne oceány a morie. Moria sú tam nespochybniteľné čísla, ktoré nájdete v mojej správe, nebudem ich citovať. To, čo nás teraz e, zamestnáva, to sú tie jednorázové plasty, e, lyžičky, nože, e, tým, čím sa mieša káva, flašky, poháry, poháre, slámky používame to maximálne dve minúty, jedenkrát to použite a potom sa to vyhodí. Tie čísla sú hrozné, 86% plastového odpadu na plážach v Európe. To sú práve takéto predmety jednorázové, na jednorázové použitia iba 6 26 miliónov tón plastického odpadu, ktorý každý rok e, e, vyrábajú Európania, tak to je recyklovateľný plast, takže sa tam naozaj niečo dá spraviť. Niektorí tu povedali, <clears throat> aspoň na tomto výbore, to trošku sa snažili zmierniť. Áno, aj Ázia je zodpovedná za polovicu e, plastového odpadu e, v moriach a teda Európa by tu nemala byť lídrom, ale ja si samozrejme myslím presný opak. E, v 92. v Riu EU sa postavila na čelo boja proti klimatickým zmenám a dnes musí pokračovať v tejto úlohe pri znečisťovaní moria oceánov plastami. Ja Súhlasím e, s hlavnými líniami návrhu komisie. Ide e, hlavne o makroplasty, ale aj e, rybolovné nástroje a pomocky, pretože tie sú za obrovskou časťou znečistenia. Chcem sa poďakovať Velovi, Katajnenovi a Timmermansovi, pretože tu nešetria snahou, takže zakázať tam, kde je to možné, tak ako pri tých príboroch alebo slámka a tak ďalej. Sú tu alternatívy z papiera, z dreva a tak ďalej dostupné, nie drahé, väčšinou vyrábané v Európe. To predsa len nie je úplne zanedbateľné a pri zvýšku mať možno menej radikálne opatrenia s hlavným, síce nevyčísleným návrhom znížiť spotrebu. To sú tie eh, nádoby, do ktorých sa, v ktorých sa podáva, predávajú potraviny. To je článku 4, potom označovanie e, e, pri napríklad e, balónoch alebo vlhčených toaletných papieroch a vložkách. Komisia vyčíslila v hodnotení dopadu strana 46 štúdie, ktorá sprevádza návrh pomer náklady prínosy podľa rôznych scenárov, teda podľa toho, o aké ambície sa budeme snažiť. E, jej sú štyri. E, e, budeme ešte s teňovými spravodajcami pokračovať v stretnutiach, ale niektorí možno, že budú kritizovať, že tá štúdia enomie e, nie je verejná, ale na nej stojí to hodnotenie dopadu, takže k tým scenárom, hlavne k tomu tretiemu písmeno C, to je, myslím, že aj moja politická voľba v tejto správe. Mohli by sme sa vyhnúť environmentálnym škodám. Do roku 2030 by to bol 23 miliard eur a spotrebitelia by e, ušetrili 6 miliard eur a samozrejme niečo, čo nie je zanedbateľné. 3,2 miliardy e, úspor pre našich výrobcov a E, ešte e, viac to bude stáť, ak sa európsky priemysel nerozhodne jednoznačne pri týchto jednorazových plastoch. Pozerám sa na pani Oken. E, tam európsky spotrebitelia prešli e, skoro, skoro e, zo dňa na deň e, z igelitových tašiek na iné. Takže naozaj myslím si, že je teraz vhodná doba na navrhnutie alternatív, ale rozmýšľam aj nad rozšírením E, systému zodpovednosti výrobcu, ale bez hraníc, tak ako je to v článku 8, odsek 1 a 2, či naozaj je to na výrobcoch, ktorí by mali platiť za e, čistenie riek a mori. Mám isté pochybnosti, ale myslím, že budeme o tom rozhodovať e, spoločne. Dúfam, že sa nemýlim. Takže ide o to zaručiť právny súlad, preto je tu môj návrh 31 a v rámci smernice o odpade bola práve zverejnená vo verejnom vesníku. Európsky parlament súhlasil, že tento režim sa bude vzťahovať 31. decembru 2024 aj na plastové obaly. A to je dôležité, pretože pri tomto návrhu, ako aj pri iných pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch, ja som spolupracovala s právnym oddelením Európskeho parlamentu. Ešte stručne ďalšie zmeny, článok 4, zníženie spotreby tých potravinových e, nádob z plastu. Tu sa mi návrh komisie javí nedostatočný, vágny bez možnosti interpretácie. Nehovorím, že je ľahké bez nejakej metodiky a bez čísiel e, stanoviť číselné ciele a preto je tam môj návrh 23 s istým e, harmonogramom a postupmi e, maximálne 4 roky po transponovaní na vypracovanie národných plánov zníženia pod kontrolou komisie a teraz k flašiam, teda aj so štuplami a všetko, čo k flašiam patrí. To je hlavný e, predmet, ktorý sa nachádza odhodený v moriach e, v návrhu 27. Ide o to dosiahnuť v roku 2025 e, cieľ recyklovania aspoň 25 Sú tu už aj lídry, ktorí dos- chcú dosiahnuť 100% do roku 2025. Nebudem ich tu citovať a potom 15-percentný cieľ do roku 2025 pre rybolovné pomocky, to je návrh 33, je to realistické, Island dosahuje najlepšie výsledky a oni chcú dosiahnuť 80 napríklad pri tých rybolovných lanách alebo sieťach, oznámili to v Antwerpách na konferencii v roku 2015 a potom som chcela ísť ešte ďalej ako komisia plastové filtre pre cigarety a ultraľahké igeletové vrecka to nepokrýva mm, pani Oga Oken. Naozaj tie cigaretové filtre e, veľmi znečisťujú, e, takže má to <laughs> samozrejme neblahý dopad na zdravie, o tom sme už veľakrát hovorili, aj na životné prostredie. A tí, ktorí sledujú dlhodobo tieto otázky, François Grostet, Karl Heinz Florence, s ním sme vyjednávali e, smernicu o tabakových výrobkoch v roku 2013. Určite ich neprekvapí, že je tam ten môj návrh 25 a okrem uplatňovania systému zodpovednosti pre výrobcov tabakových výrobkov, tak e, by sa e, mali znižiť o 50 teda až 80 do roku 2030, teda používanie takýchto plastových filtroch. <clears throat> Vrátila som sa aj na VHO, potom e, tie ultraľahké igelitové sáčky, tu existujú alternatívy a zatiaľ boli vyňaté z istých zákazov. Myslím, že by sa s tým malo skoncovať. E, nespadajú do rozsahu pozornosti predchádzajúcej smernice. Ja by som tu chcela istú výnimku z hygienických dôvodov, to boli tie výrobky, ktoré som spomenula. Už skoro vypršal môj čas, len poviem, že sa teším na podnety a zlepšenia mojich kolegov. Teraz tá, tieňový je najskôr pán Florenc. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená pani Rís, blahoželám vám za krátky čas a pod tlakom verejnosti ste veľmi rýchlo vypracovali tento vynikajúci dokument. Naozaj e, vám to slúži k úcti, hovorí to o vašich kvalitách. Nebudem opakovať to, čo ste povedali, ale ak to niekto teraz nepochopil, že e, naozaj je opäť 12, čo sa týka toho odpadu v moriach a oceánoch, tak potom neviem. E, naozaj je opäť 12 a preto je správne, že tu nebudeme niečo odkladať na neskôr. A pre mňa to nie je až taký problém pri tých výrobkoch, ktoré si človek zoberie so sebou, alebo tie vatové tyčinky na čistenie uši. E, nebudeme úplne od piky meniť našu spoločnosť, tu s vami súhlasím, ale pri tabaku tiež nie som ochotný všetko eh, prekopávať, ale naozaj to veľmi znečisťuje aj eh, vody, hlavne tú pitnú vodu, koľko to stojí ju znovu eh, vyčistiť. Práne Bože, kde to sme, že musíme zbierať špaky na ulici, na staniciach a vlastne všade, kde to ľudia nevedia hodiť do e, koša. Naozaj to je zlá výchova a mnohí sú tak starí ako ja. Čiže to je možno ešte e, šokujúcejšie. Toto je závažné. Naozaj e, ľudia by mali eh, si uvedomiť, že v parku nemôžu odhodiť špak a aj tie obaly z potravín a potom tie eh, náklady na čistenie týchto verejných priestorov sú zase prenesené na danovníkov. Naozaj neviem, či toto je správna cesta. Ja nie som za zákazy, ale Musíme mm, lepšie vzdelávať. Tu nič nevylučujem. V mojej dielni sobotu večer, keď vidím, ako to vyzerá, tie, to množstvo špakov, naozaj e, podľa mňa tí výrobcovia tabakových výrobkov sú, sú banditi, to je nezodpovedné, to musíme upraviť my ako spoločnosť Takže, ale predsa len nechoďme priďaleko eh, aj ten toaletný papier je dosť toaletného papiera bez umelej hmoty. Nie je to také jednoduché. Ale niektoré zákazy sa mi páčia. Vďaka tejto eh, rozprave, myslím, sa zasadíme aj za inovácie masívne a o 2-3 roky už naozaj budú umelohmotné slámky a tak ďalej minulosťou. Ten nátlak je dobrý a e, priemysel je dostatočne inteligentný na to, aby si uvedomoval tieto environmentálne problémy. Ja mám troch vnúkov, mám im teraz vysvetľovať, že ten balónik ktorí dostanú, keď začínajú chodiť do jasli alebo škôlky, že už e, ho nemôžu nechať e, vyletieť. Neviem, dá sa to pochopiť? Mali by sme tam napísať, e, že nesmiete ho nechať vyletieť? To napríklad nepodporím. Povedzte rodičom, aby riadne odhodili ten balón po použití. Za to som Máme veľké eh, obavy, že Európa sa rozpadne. nepoviem, ktoré krajiny nás nepokojujú, ale my sa tu budeme baviť o nápisoch na balónoch, ktoré sa nafúkujú. Neviem, je to správne? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Pán Pauluči. Ďakujem, pani predsednička. Tak ako predrečník a ja sa chcem poďakovať pani Rís za odvedenú prácu. Je legitímne chcieť posilniť opatrenia pri igelitových vreckách alebo cigaretových filtroch a tak ďalej. Musíme sprísniť naše normy a všetky obaly musia byť, tu by mali byť sprísnené, eh, sprísnené normy. Myslím, že si treba stanoviť eh, aspoň minimálne ciele, mať ďalej transparentné spôsoby výpočtu a mať aj presný harmonogram. Čo sa týka metódy, myslím, že treba postupovať tak, ako sme postupovali pri obehovom hospodárstve. Treba mať eh, príspevky, ktoré by boli eh, odvodené od miery recyklovateľnosti výrobku ak budú málo recyklovateľné, tak bude to o to drahšie pre výrobcu, čo sa týka rybolovu. Tu sa treba dohodnúť s rybármi, aby rybolov ostal udržateľný, ale samozrejme rybári nám musia pomôcť v dosahovaní cieľov a obávam sa, že nebudeme môcť nič už eh, nanútiť eh, rybárom, čo sa týka zachytávania takéhoto odpadu, lebo to by bola len ďalšia záťaž aj pre samotné lode. A e, možno, že aj e, rozmýšľa nad systémom záloh pre e, výrobky. Treba byť veľmi rigorózny, čo sa týka ochrany moria, pláži, ale pozor, bez toho, aby sme príliš komplikovali život občanom. Uvediem jeden príklad. Tie jednorázové plasty, a teda jednorázové plastové e, výrobky napríklad v nemocniciach alebo v nejakých uzavretých e, okruhoch, tam platia špecifické ustanovenia. Treba uprednostňovať bio, také plasty, ktoré sa rozkladnú, rozkladajú v prírode. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Kolegas, eh, eh, Ďakujem veľmi pekne za slovo. Myslím si, že my všetci chápeme, že cirkulárna ekonomika je takou zlatou niťou, ktorá tu funguje a myslím, že na plenárke budeme diskutovať o stratégii. Ja som veľmi pote... Mňa to veľmi teší som veľmi ma teší, že môžeme byť takto na začiatku tohto legislatívneho procesu. Vy, videli ste e, všetci e, tento skvelý film na Facebooku, ktorý je online Animal Bible, e, Biblia zvierat. Ukazajú sa tu regióny v Indii, ktoré sú pokryté plastami. Úplne záplava plastov v celých veľkých oblastiach a tam sa podarí angažovať celú komunitu. E, Vyčistie, vyčistili, skupina ľudí vyčistili celé jedno pobrežie vyše 4 tisíc tón plastov, ktoré tam bolo. A, a potom opäť prídu korytnačky na túto pláž, kde kladú vajíčka. Je to, myslím, úžasný obraz boja proti plastovým odpadom. Otázka je, čo sa udeje potom s týmito 4,5 tisíc tonami plastov, ktoré boli vyzbierané. Ako ste vieme, väčšina, väčšina plastov jednoducho sa vyhodí v Indii. Nie je tu nejaká možnosť recyklácie, alebo skončia v mori. Takže je to celosvetový problém, veľmi vážny problém a Európska únia môže a musí tu zohrávať dôležitú úlohu. Ale iba vyčistenie odpadov nerieši tento problém. Otázka je, odkiaľ pochádza tento odpad a potom treba sa pozrieť na celú reťaz, celý reťazec od výroby po spotrebu a je dôležité snažiť sa znižiť ten obrovský objem tohto pl- týchto plastov. A tým sa dostávam ku smernici a chcem veľmi poďakovať pani spravodajkyni. Ja som tiež bol predtým spravodajca. Chcem vám poďakovať veľmi pekne za váš konštruktívny prístup a myslím, že môžeme zaobchádzať s tovarmi a uh, dúfam, že sa nám podarí uh, riešenia nájsť čo najskôr. Teraz pár slov k tomu, aké sú ciele. Chápem, že komisia sa chce zamerať na top 10 priorit. To sú tie najčastejšie plastové produkty. Áno, musíme niekde začať, to je jasné. Ja by som plastové výrobky. Ja by som chcel však sformulovať cieľ smernice, ako by sme dobre potom ako zadefinujeme použitie plastov Chcem tiež prísť s návrhom formulácie prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu. Minulý piatok som navštívil e, výrobcu plastových e, výrobkov a uvedom, táto firma si uvedomovala, aké je dôležité znížiť množstvo plastového odpadu a v súlade s pra, s pravidlom, že znečisťovateľ platí za znečistenie. Máme smernicu o odpadov a to, čo je dôležité, aby celý proces bol transparentný a efektívny z hľadiska nákladov. Ďalšia vec, kde môžeme urobiť rozdiel, je marketing. V iniciatívnej správe je výzva, aby sme značku, mesto značky aj imič, obraz aby boli znázornené e, na základe udržateľnej e, schémy, to by mohlo byť článku 10. No a napokon my, ako európske inštitúcie a verejné orgány, môžeme ísť dobrým príkladom. Mám niekoľko otázok na komisiu. Na záver, k článku 4 hovoríte o významnej redukcii, významnom znížení. Kladiem si otázku, prečo komisia tam neuvádza konkrétne číslo E, pani Ries doplnila niekoľko nových článkov, čo je veľmi zaujímavé. A moja otázka na komisiu je, a čo si myslíte o týchto návrhoch? Potom článok 7 a požiadavky, ktoré sú tam uvedené. Kladem si otázku, ako je to možné urobiť? Ako sa dá naplniť článok číslo 7? No a napokon komisia e, e, pri škatuliach plastových a či je možné eh, tieto využiť ako eh, na jedno, na jedno použitie plasty. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na konštruktívnu spoluprácu na tejto, túto tému. Ďakujem. Ďakujem i vám. Pani Okn, nech sa páči. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem pôjde povedať, že keď som eh, prezentovala návrh o plastových taškách pred niekoľkými rokmi, reakcia, ktorá už som si vypočula, dajme, nielen z komisie, bola pomerne arogantná. Myslím, že pán Timmermans povedal, že tento návrh bude tak komplikovaný na prijatie, najmä vo forme, ktorú navrhovali zelení, to bude takmer nemožné. Po, pred 5 rokmi som si vypočula mnohé veci. Na tomto pozadí myslím, že je neskutočné, že tu sme dnes Komisia nám predkladá excelentný návrh a Timmermans je jeden z tých hriešnikov, ktorí sa obrátili a v nebi ho príjmu s otvorenou náručou. Takže máme tu tento skvelý návrh, ďakujem preto veľmi pekne komisii. Je to úžasné, keď ľudia zmenia svoj názor a keď uvidia svetlo. A ja viem, že v Holandsku, v domovine Timmermansa, tento návrh, tento zákaz plastových tašiek e, bol veľký úspech. Pani Ries, chcem vám poďakovať za vaše úsilie, veľké úsilie, ktoré ste vykonali. My máme záujem na tom, aby sme rýchlo pracovali na tomto návrhu, keďže budú onedlho voľby. Takže je to pre nás dobrý okamih, aby sme videli a uvedomili si, čo je dôležité pre občanov. Klimatická politika je zrejme prvou, ale po klíme prichádzajú plasty. A tu nehovoríme len o plastoch v moriach. Musíme i riešiť plasty v prírode. A som trošku smutná, že sa zameriavame iba na plasty v moriach. častice plastov, mikročastice sa nachádzajú i v potravinách i v krmivách pre zvieratá, takže myslím, že tie je dôležité, aby sme niečo urobili. Uh, eh, oxoplastik, tam uh, by som rada videla zákaz, ale zdá sa, že opozícia je veľká. Chcem spomenúť ešte niečo, uh, o čom hovorili už i ďalší rečníci, i pani Rees, uh, cigarety, filtre. Myslím, že to je skutočne obrovský problém. Tieto cigaretové špaky, ktoré nachádzame, tie ničia prírodu a ja som veľmi rada, že toto bolo tiež zahrnuté do tohto návrhu. A tiež som rada, že tiež riešime tieto ultraľahké plastové tašky. Nemohli sme to zahrnúť žiaľ do môjho návrhu vtedy, keďže tam boli iné témy, ale som veľmi rada, že táto otázka je teraz riešená v tomto dokumente. Ešte jedna vec, na ktorú sme sa zamerali, sú nebezpečné chemikálie v plastoch. Pokiaľ chceme recyklovať plasty správnym spôsobom a znovu ich využívať, tak je dôležité vedieť, čo sa nachádza v tom plaste. Čo všetko obsahuje takýto plastový výrobok. A teraz e, chceme zahrnúť všetky látky, ktoré sú v legislatíve REACH, takže minimálne máme plán, označiť, označiť to, aby tieto informácie sme mali. Producent platí, čiže princíp, že producent platí, to už zohráva úlohu i tu. A ja viem, že existuje veľká vynaliezavosť medzi mnohými, ľudia prichádzajú s veľmi zaujímavými návrhmi, no je dôležité posilniť túto zodpovednosť a zvyčajne, keď ľudia eh, už majú pocit, že teda vedia, že budú musieť platiť pokutu, že im hrozí pokuta, tak sa snažia byť inovatívnymi. Čiže zamerajme sa i na tento aspekt, na, to by som, na tom by som rada nastojila. E, zníženie množstva a ciele v tejto súvislosti, čiže ciele zníženia, to čo navrha, navrhuje pani Riza, by ich navrhli členské štáty. Ja by som bola rada, aby sme to ďalej posilnili, a kontajnery a plast, uh, obaly na jedlo. Uh, nemusíme z toho urobiť škatulu. Myslím, že to tým, uh, ž, to nemá nič spoločné s plastami. Je tu tiež možnosť, že jedn, uh, jednoducho umiete riad. To je jednoduché. Nemusíme mať kartóny na to alebo plastové nádoby na jedlo. A je to skutočne eh, lepšie jedlo, aj príjemnejšie jete, aj keď si urobíte piknik a donesiete si normálne riady, ktoré potom umiete. Je z toho lepší pocit pri konzumácii tohto jedla. Potrebujeme hodnotenie dopadu, dopadovú štúdiu zo strany eh, komisie. Komisia hovorí o ciele 50 až 80 zníženie do roku 2030. To je dobrá vec. Stanovme si to tiež ako náš cieľ. Na záver chcem požiadať pani Rís, aj ďalších spravodajcov, tieňových spravodajcov, aby mali na pamäti, že v našej prevencii hierarchie odpadov je to číslo možno 1, 2, 3, 4, 5. 5 v rebríčku. A ďalšie, ďalší bod by bolo ďalšie použitie. Ale urobme maximum, pokiaľ ide o prevenciu. To je potrebné. Plasty na jedno použitie Môžete to nahradiť e, biorozložiteľnými plastami, ale to nie je prevencia, pretože je to stále je to zdroj, ktorý poškodzuje prírodu. Takže snažme sa vyhnúť nejakými, e, aby sme neobyšli, ako to riešiť. Chcem spomenúť jeden ostrov, maličký dánsky ostrov Feiner. Oni zaviedli zákaz balónov balón, vzduchových balónov, pretože ich pobrežie, západné pobrežie je plné týchto balónov, ktoré prichádzajú z Anglicka. Končina ich z Anglicka prejde cez more a, a končí na ich pobrežiach. Takže pokiaľ ide o niektoré body, môžeme ísť ešte ďalej ako to, čo sa tu navrhuje, pretože viem, že občania to podporujú. Ďakujem veľmi pekne, pani Rys. Ďakujem pekne, viem, že táto téma je veľmi zaujímavá a preto máme aj dlhší zoznam rečníkov, takže musím zaviesť časový limit. Posledný tiaňový spravodajca, pán Pelečiny, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aby budem stručný. Keď som tie, tieňový spravodajca, eh, chcem povedať, že je jasné, že vidíme globálny, globálnu environmentálnu naliehavosť tejto situácie. Musíme znižiť spotrebu plastov. Žiadajú to od nás občania aj na základe komisie Existujú rôzne, množ, mnohé spôsoby, ako je možné túto spotrebu znížiť a my súhlasíme so spravodajkyňou. Radi by sme poďakovali pani Rís za prácu, ktorú vykonala, najmä v súvislosti s cieľom znížiť e, množstvo e, ohorkov z cigariet a plastových tašiek, ďalej zavedenie tašiek, pri, ktoré sa dajú využívať. Viackrát je dôležité nahradiť e, plastové tašky biorozložiteľnými alebo recyklovateľnými. A pokiaľ ide o cirkulárnu ekonomiku, nemôžeme úplne povedať, že producent že iba producent je zodpovedný, je to i úloha občanov, aby zodpovedne pristupovali k manažmentu odpadov. E, či už je to hádzanie odpadkov na uliciach vo verejných priestorov. A je potrebné e, poďakovať tým, ktorí ulice čistia, ktorí zbierajú tieto odpadky. No a potom zniženie obsahu flašiek a najmä plastových flašiek a potom zvýšiť množstvo recyklovateľných plastov na 50%, ako povedala spravodajkyňa. Pretože tieto ciele by sa dali dosiahnuť a sú realistické. Neviem, prečo spravodajkyňa nedala plastové poháre napitie. Myslím, že potrebujeme tú jasnú definíciu bio rozložiteľnosti a recyklovateľnosti a i pre medicínske účely musíme používať niektoré produkty a mohli by sme uh, e, plastné na použitie uh, spomenúť, ale iba pre recyklovateľné alebo biorozložiť, biologicky rozložiteľné produkty. Keď komisia hovorí, že chceme výrazne zredukovať počet plastových kontajnerov, pokiaľ nebude existovať presná definícia toho, čo znamená výrazne znížiť. My tu potrebujeme číselné vyjadrenie, kvantitatívne vyjadrenie. No a potom máme veľké obavy v súvislosti s rozsahom uplatnenia. Tento návrh obsahuje alebo týka sa desiatich plastov na jedno použitie, ktoré 70% z nich nachádzame na, od, na pobrežiach. Hovoríme o miliónach tónov odpadu, takže pokiaľ i e, balóny, vzduchové balóny zahrniete do toho, hovoríme o obrovskom objeme a tu zmiešavame vlastne mnohé rôzne veci spolu a takto ich prepájame. Nemali by sme, myslím, preháňať. Mohli by sme vyzerať smiešne, keď pôjdeme takto ďaleko. Rád by som tiež e, uviedol potrebu transparentnosti. Hovoríme o prítomnosti nebezpečných látok v produktoch, je dôležité, aby občania boli vhodne informovaní a aby mohli uh, príjmať rozhodnutia o tom, aké produkty chcú používať. Ďakujem. Uh, Budeme mať časový limit 2 minúty na osobu, pretože máme dlhý zoznam. A ešte ďalšie tri body programu, ktoré nie sú krátke. Pán Rope. Agri, spravodajca pre stanovisko. Nech sa páči, pane. Ďakujem, pani predsednička. Áno, som za Agri výbor spravodajca. Výbor Agri predloží stanovisko vášmu výboru. Dnes ráno sme mali diskusiu o tejto téme a prišiel som sem, aby som si vypočul vašu diskusiu a som veľmi rád, že počujem, že väčšina pripomienok zo strany spravodajcov a ďalších členov výboru sú v súlade s našimi stanoviskami. Som presvedčený o tom, že dokument, ktorý pripravila komisia, je dobrý, predstavuje dobrý základ pre naše diskusie, ale zároveň som presvedčený o tom, že musíme vyvinúť dodatočné úsilie na to, aby sme zlepšili tento dokument, aby o 6 mesiacov sme si nemysleli, že sa budeme musieť opäť vracať k tomuto dokumentu. Takže som presvedčený o tom, že ten súčasný dokument predstavuje dobrý základ pre začiatok ďalšej diskusie, ale mali by sme byť striktnejší, pokiaľ ide o uplatňovanie týchto opatrení, pretože každý deň počujeme nové veci, pokiaľ ide o použitie plastových výrobkov. Napríklad dnes, keď sme navštívili obchodné, navštívili obchodné centrum, tak vidíme napríklad, že jedna kapusta je zabalená v plastovom sáčku a druhá nie je. Napríklad uhorky boli jednotlivo zabalené do plastových sáčkov, čo je ťažko pochopiteľné. Včera, keď som prišiel do hotela, videl som dva jeden, e, kde boli nápoje, jeden e, bola tam jeden sklenený pohár, druhý plastový pohár. Ten plastový bol ešte v sáčku, zabalený. Toto sú veci, ktoré sú ťažko pochopiteľné. A v tomto lete som ohlásil súťaž, ktorá prilákala mnohých účastníkov, najmä mladých ľudí. A témou tejto súťaže bola otázka, čo by Európsky parlament mal urobiť, ako prvú vec a tá hlavná téma, ktorá bola spomenutá, je redukcia plastov, použitých plastov. Takže spoločnosť to vníma ako problém a my by sme mali urobiť maximum preto, aby sme to vyriešili. Čas je dôležitý. Načasovanie správne je veľmi dôležité. Ako uviedli ďalší kolegovia, som presvedčený o tom, že by sme mali spomenúť mikroplasty v, tom, v rámci tohto projektu, pretože mikroplasty sú odvodené od makroplastov a toto je výrobok, ktorý najviac poškodzuje e, ľudské zdravie. Ďalší aspekt, ktorý chcem spomenúť, je skutočnosť, že táto smernica by mala tiež použiť plasty používané v polnohospodárstve. Tieto plastové výrobky, ktoré sa používajú v polnohospodárske, sa nezbierajú a toto je problém, ktorý nie je riešený. Takže Myslím, že smernica by to mala pokryť nie na náklady farmárov, ale na náklady producentov a tento proces by mal začať. A dúfam, že o dva týždne budeme mať finálny dokument a predložíme, predložíme ho vám. Ďakujem pekne, tešíme sa na vaše stanovisko. Slovo dostane pani Palafe. Ďakujem pekne. Pani predsednička, v prvom rade by som rada poďakovala pani spravodajkyni Rís za to, že túto správu vypracovala. E, sme radi, že komisia dodržala slovo a odprezentovala, pripravila legislatívny návrh, ktorý predstavuje výzvu, ktorá je čoraz naliehavejšia a to je znečistenie spôsobené plastami, ktoré končia v moriach. Táto výzva si vyžaduje okamžité kroky, čo najskôr, a zároveň potrebujeme účinnejšiu, efektívnejšiu reakciu. Pokiaľ ide o efektívnosť tejto reakcie, zdieľam e, prístup komisie, ktorý podporil aj parlament v smernici o plastových taškách, ktorý znamená, že sa príjmu špecifické opatrenia pre plasty na jedno použitie, či už od e, zákazu výrobkov, produkcie výrobkov, osvetové kampane alebo zodpovednosť výrobcov. To dosiahlo výrazné výsledky. Vidíme veľké, veľký pokles um, množstva plastových tašiek počas posledných rokov. Myslím, že by bolo potrebné ešte tvrdšie kroky prijať pre tie výrobky, ktoré majú ešte negatívnejší dopad na životné prostredie a tento princíp nebol riešený v tomto návrhu, ale myslím si, že je platný, že je dôležitý. Ja chcem sa dotknúť ešte jedného bodu. Musíme sa snažiť vyhnúť právnej dvojznačnosti, e, ktorá je zmetočná pri tejto smernici, pokiaľ ide o konkrétne smernice, ako je smernica o bali, e, balení a smernica týka v cirkulárnej ekonomiky, čiže je dôležité, aby sme, alebo recyklácia a rozložiteľnosť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Omarži. Vážená pani predsednička, ďakujem. Samozrejme, chcem poblahoželať spravodajkyni za kvalitný návrh a takisto aj komisii za ambiciózny charakter návrhu. Ale je potrebné ísť ešte oveľa, veľa ďalej, pretože sa nachádzame v tragickej situácii. Chcem pripomenúť niekoľko čísel. Až dnešnému dňu 10 miliard tón výroby plastov a vyše polo, takmer polovica z nich skončí v prírode a na dne oceánov. Ale my musíme mať v hlave aj číslo navýšenia počtu obyvateľov, obyvateľstvo sa bude pohybovať asi 11 miliard obyvateľov v roku 2100 a do roku 2050, ak budeme pokračovať rovnakým tempom s výrobou plastov, tak si musíme predstaviť 28,7 miliard tón od teraz do roku 2050, to znamená viac ako doteraz v plastoch e, ľudia vyrobili a použili. A to teda si vyžaduje opatrenia. To nebudú také polovičaté. A mnohí to zdôraznili. Ja si myslím, že je potrebné jednoducho zakázať plasty na jednorazové použitie. Po druhé, čo sa týka e, cigaretových filtrov, to je naozaj pliaga len vo Francúzsku 30 miliard filtrov skončí v prírode a ja si nemyslím, že by sme mali byť slabí. Musíme sa postaviť silne voči producentom tabaku, ktorí mimochodom mnohí e, vedia, že fajčia plast a fajčia e, materiály, ktoré skončia v riekach a v moriach a je neuveriteľné, že tabakový priemysel, jeden z najznečistujúcejších vo svete, bude jediný, ktorý zatiaľ neprijal žiadne opatrenia v tomto smere a preto je potrebné byť veľmi tvrdý. Takisto chcem povedať aj to, že musíme, čo sa týka otázky zodpovednosti, áno, samozrejme je tu zodpovednosť spotrebiteľa, samozrejme je potreba šíriť osvetu, ale nesmieme presúvať zodpovednosť na spotrebiteľov a nechať výrobcov bokom, pretože producenti sú tí, ktorí stoja v centre tohto všetkého. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Hamatikakis, nech sa páči. Na dve minúty. Ja by som chcel zdôrazniť, že sme zdôrazňovali aj v minulosti, pani predsednička, že plasty a znečisťovanie plastami oceánov dosiahlo naozaj kritickú úroveň, musíme prijať opatrenia, musíme zmeniť naše správanie, tie naše najobľúbenejšie zvyky. Musíme jednoducho prijať kroky, ktoré, myslím, prisiahnu to, čo vy navrhujete, pani predsednička. Ja si nemyslím, že to, čo navrhujete, je dostatočne silné, dostatočne odvážne. Množstvo dobrých nápadov tu zaznelo a je veľmi ťažké vedieť si predstaviť, ako budú, nakoľko budú efektívne. Významné zníženie, to sa tu spomína ako jedna myšlienka. Čo to konkrétne znamená? Konkrétne čísla 20, 30 Stačí takéto zníženie? Je to významné? Je to dostatočné? A to sa týka iných vecí. Musíme sa veľmi dobre zamyslieť nad tým, na ktoré výrobky je možné uvaliť prísnejšiu legislatívu. Takisto aj harmonogram smernice je komplikovaný. Hovorilo sa tu 6 rokoch po tom, čo nadobudne účinnosť v národnej legislatíve. To je 9 rokov od dnes. To je strašne dlho. Takže je dôležité, aby sme v podstate toto schváli čo najskôr, tak aby to čo najskôr platilo. Kolegovia, znečisťovanie morí, myslím si, že všetci, ktorí sa vyjadrili, tak sa vyjadrili v tom duchu, že to je veľmi súrna záležitosť a je súrnejšia každým dňom. Nie len pre Európu a konkrétne pre moju krajinu, pretože máme e, najdlhšie pobrežie, a nemôžeme si jednoducho dovoliť, e, nemám viac času, e, aby som hovoril dlhšie a myslím si, že som povedal to, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Doutman. Ďakujem, pani predsednička. Ide nám o to, či chceme, na tom, že chceme znížiť množstvo plastového odpadu. To nám je, myslím, jasné, ale musíme hovoriť triezvo. Keď vidím oznámenie, kde sa uvádza, že európskou stratégiou sa nám podarí vyriešiť e, tieto obrovské kopy plastov v Pacifiku, tak myslím, že to celkom nie je jasné, či európske plasty tam e, idú, e, jedine, že by išli cez Suezký prieplav alebo Panamský prieplav, čo je ťažko predstaviteľné. A štúdie hovoria, že 90% týchto plastov hovoria, pochádzajú z desiatich e, riek vo svete. Z nich 8 je v Ázii a dve z Afriky. Takže myslím, že musíme tú realitu si pozrieť trošku presnejšie. A myslím, že by sme mali mať na pamäti, že to je najmä otázka recyklácie a pokiaľ bude rozumné obehové hospodárstvo e, a budeme mať i biologicky rozložiteľné materiály, e, tak bude možné nájsť riešenia. Čiže každé, nie každý druh e, materiálov tam patrí a keď teraz tam chceme uvieť rozumné veci, e, myslím, že niektoré veci je možné urobiť. Napríklad zozbierať e, flašky, napríklad máme veľmi dobrú skúsenosť s plechovkami, ale napríklad plastové flašky, tak ich robiť, bolo, aby ten vrchnák nebol odpojiteľný od nich, aby zostal súčasťou. Myslím, že tu sme pri plechovkách našli dobré riešenia, ale nemali by sme deťom teraz zakázať balóniky uh, s nádejou, že urobíme svet lepším. Myslím si, že tu by sme mali skutočne triezvo uvažovať a nenavrhovať úplne nerozumné veci. To nám veľmi nepomôže ďalej. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Poď. Ďakujem, pani predsednička, ale veľmi stručne. Ja si vážim prácu pani spravodajkyne, aj to, čo navrhuje komisia. To je problém, ktorý je potrebné riešiť a to intenzívne. A jedinú vec, ktorú by som chcel doplniť, pretože som ho nikde nenašiel, keď som študoval tieto plasty, tak to je otázka toho, čo sa deje. A teraz sa nehnevajte, že to uvádzam zrovna tu pri tejto príležitosti, čo sa deje s obrusom pneumatík, pretože o tom nikto nevie. To sú častice od nano až po mikročastice, je ich obrovské množstvo. Tie odhady ani E, prie, predstavitelia priemyslu e, výrobcov pneumatik nedokázal povedať, keď sa pneumatiky opotrebovajú, koľko je tých častíc sa uvoľní. To sú takisto plasty. To má vplyv na naše zdravie tu v Európe, na kontinente. To nie je otázka niečoho v oceáne, je to niečo, čo nám tu upcháva kanály a e, plus sa pravdepodobne to vníka do našich organizmov a nikto nikdy sa tým nezapodieval, ani komisia, ani priemysel, absolútne nikto. Takže otázkou znie, či by sme sa v rámci tejto legislatívy nemali zaoberať aj formou cez nejakého poznaňovacieho návrhu, ktorý mám už pripravený. A rád by som si vypočul názor komisie na to, či tento problém by nebolo dobre riešiť práve v rámci tejto legislatívy. Ďakujem. Thank you, Mr. Ďakujem pekne, pán Kaputo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nebudem opakovať to, čo povedali kolegovia. Chcel by som spomenúť niečo, čo komisia nerieši do dostatočnej miery detajlov. Aké sú dôsledky zákazu plastov na jednorazové použitie? Samozrejme, niečo je potrebné spraviť. A musíme to spraviť jednoznačne a rozhodne. Musíme prijať korektívne opatrenia a musia byť ďaleko siahle tieto opatrenia, čo sa týka svojej povahy, pretože touto smernicou v podstate hovoríme o obehovom hospodárstve, o udržateľnosti. To všetko bude mať pozitívny dopad na celú planetu. A teda tieto veci sú dôležité a musíme hľadať alternatívy. Čo sa dá spraviť potom, e, keď nadobudne účinnosť tento zákaz, čo spravíme deň potom. A myslím si, že tu sú hneď dve alternatívy. Mm, plastové poháre, ktoré sa používajú momentálne, sú to bioplasty ktoré dovážame mimo EÚ. V podstate to skoro nikto v Európe nevyrába. A to by nám neumožnilo mať 100% náhradu za plastové nádoby a poháre, ktoré využívame. To chvíľu potrvá. To znamená, že tu môže byť určitá medzera na trhu a vyvolá to možno veľké problémy. Môže to mať samozrejme aj iný environmentálny dopad ako plastové príbory a taniere a poháre. A ide o to, aby sme znížili aj uhlíkovú stopu. Musíme zabezpečiť to, aby to, čo budeme používať ako náhradu, bolo biorozložiteľné. A to znamená, že e, máme viditeľné, ale neviditeľné dopady, je pomene škodlivé toho všetkého. Takže musíme toto riešiť na úrovni miestnej samozprávy, tak aby sme nemali bioplasty či iné materiály, ktoré majú dlhšiu životnosť, to znamená, že budú dlhšie znečisťovať naše moria a oceány. Ďakujem pekne, pani predsednička, by som sa chcela poďakovať spravodajkyni a súhlasiť s tým, že táto smernica by sa mala pre všetkým zamerať na prevenciu odpadu a na riešenie kľúčových dôvodov a že by sme tu mali riešiť výrobu e, spotrebu aj konečnú implementáciu. Takže vítame ambíciu spravodajkyne posilniť návrh komisie a dosiahnuť významnú redukciu. Súhlasím s niektorými z kolegov, ktorí povedali, že boj proti odpadom by mal byť vzdielaným úsilím príslušných orgánov, výrobcov, ako aj spotrebiteľov. Spotrebitelia by mali sa snažiť meniť svoje správanie, mali by sme robiť osvetové kampane, ale výrobcovia by mali podporovať udržateľné používanie a prispieť k náležitému naloženiu s výrobkami na konci ich životného cyklu. Pre bezpečnosť našich občanov a pre ochranu životného prostredia potrebujeme efektívnu metodiku, ktorá umožní konkrétne aktivity na úrovni členských štátov a to spolu s efektívnou implementáciou. Pretože v končnom dôsledku, ak chceme riešiť korene tohto problému, vlády musia zlepšiť praktiky nakladania s odpadmi a dať vať stimuly výrobcom aj spotrebiteľom, lebo iba takýmto spôsobom môžeme dosiahnuť taký obehovejší model hospodárstva. Ešte posledná vec, musíme E, jasne používať jednotnú e, terminológiu. Jasné definície môžu zabrániť neželaným dôsledkom a interpretácii tejto smernice. 90 cieľ e, zberu pre plastové nádoby členské štáty by mohli v podstate, tak ako pani spravidelkenia, mať alternatívne riešenie, čo je dobré riešenie, ale v podstate definícia separovaného zberu E, v smernici by mala byť tu prijatá, pretože musíme si stanoviť pracovný rámec, ktorý umožní efektívnu implementáciu a zároveň bude chrániť naše životné prostredie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto ďalší? Ak nie, tak pán Zaudaskas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pre všetkým by som sa chcel poďakovať pani spravodajkyni za vynikajúcu správu a tvrdú prácu. E, táto správa je začiatkom hĺbkových diskusí v parlamente a znamená to, že v podstate sledujeme veľmi dôležitý dohodnutý legislatívny časový rámec. Samozrejme v tejto fáze nie, sa nebudeme vyjadrovať podrobne ku všetkým návrhom, čo tu zazneli, ale chcel by som v podstate spomenúť niektoré predbežné úvahy. S veľkým záujmom sme si prečítali túto správu, takisto aj návrh stanoviska ďalších výborov Európskeho parlamentu. To sa diskutovalo dnes vo výbore Agri a Peš, to bude čoskoro ako aj v ďalších výboroch v nadchádzajúcich dňoch a týždňoch. A sme radi, že je tu veľká podpora ambiciozneho prístupu k tomu, ako naložiť s znečisťovaním morí plastami. A v tomto výbore za keď sme riešili odpady a ďalšie smerice v rámci odpadov, veľká väčšina z vás hovorila o tom, že je potrebné ísť cestou prevencie a táto smernica, tento návrh smernice je presne a predovšetkým o prevencii. Všimli sme si v rámci opatrení, ktoré navrhuje spravodajkyňa, že sú tu vyššie ambície ako to, že sme navrhli posunutie lehoty na e, obaly potravín, znížiť minimálny obsah plastov v týchto obaloch, ultratenké tašky plastové, e, recyklovateľné ciele pre rybolovné nástroje a ďalšie veci, zníženie používania tabakových filtrov. Čo sa týka tých ultratenkých plastových tašiek, našim cieľom bolo doplniť a byť v súlade s tou smernicou o obaloch a odpadoch z obalov, ktoré sa už predpokladá veľmi ambiciozná koncepcia zníženie e, pre biele plastové tašky a tam je takisto to veľmi dôležité. Tam to sa vzťahuje aj na ultra tenké tašky. To je už v rámci e, tohto návrhu, ale samozrejme tieto ultra tenké v podstate môžu mať výnimku členských štátov, ak splňa členské štáty celkový cieľ, ale v skutočnosti vieme, že tieto ultratenké plastové tašky sú takisto predmetom redukcie. Už dozbierané údaje o výrobe týchto plastových tašiek e, svedčia o tom, že je to veľmi efektívne. Čo sa týka nového cieľu pre obsah plastov, E, recyklovateľných, pretože recyklované plasty majú ten istý negatívny dopad na námorné prostredie ako komerčné plasty. Avšak uvedomujeme si, že čo sa týka stimulácie, investícií, separovania odpadu a e, naštatovanie trhu druhotného použitia surovín, že toto by mohlo vyslať jasný signál. Ale e, recyklácia je v rámci implementácie stratégie pre plasty a konkrétne E, máme v úmysle riešiť túto otázku v rámci prehodnotenia základných požiadaviek v rámci smernice o obaloch a odpadov z obaloch, kde budeme riešiť obaly globálne a nie, e, budeme, nebudeme hovoriť iba o tých jednorázových plastoch. Asi si uvedomujete a sledujete aj tú kampaň, ktorá bola rozšírená do konca septembra E, firmy, zainteresovaní všetci. V podstate ide o to, o, koľko, akou sumou sa môžu zaviazať do toho e, a uvidíme, či sú potrebné ďalšie opatrenia alebo nie. Čo sa týka rybolovného náradia a, cyklo, e, a cieľov pre cykláciu my nemôžeme podporiť stanovený cieľ, ak nemáme náležitú dopadovú štúdiu, ktorá by vychádzala z reálnych údajov o odpadoch z rybolovného náradia, avšak tento cieľ by mohol poskytnúť ďalší stimul pre výrobcov, tak by prijali opatrenia, ktoré by viedli k zberu a opätovnému spracovaniu vrátených rybolovných nástrojov. Tam je veľký potenciál recyklácia v každom prípade e, taký e, obehový prístup k zaobchádzaniu s týmto materiálmi by bol užitočný a preto komisia E, to rieši aj s výborom pre rybolov. Bude o tom hovoriť aj dnes. Ale samozrejme musíme vedieť, koľko rybolovných náradí sa vracia v prístavoch, aby sme vedeli, aké sú tu možnosti a ako ďaleko môžeme ísť s recykláciou tohto vráteného rybolovného náradia. Je nám ľúto, že určité pozmenujúce návrhy znižujú vieru ambícií komisie, napríklad obmedzenie finančnej zodpovednosti e, za e, opatrenia sanácie, ako aj požiadavky na dizajn. Čo sa týka sanácie, Eh, k zodpovednosti producentov. Komisia vo svojom návrhu žiadala zmenu paradigmy na riešenia problému znečisťovania morí a hlavnú, hlavný dôraz sa kladie na zodpovednosť. To je v súlade s nedávno pozmenenou smernicou o odpadoch, kde sa explicitne vyžaduje od členských štátov, aby zabezpečili prevenciu a sanáciu po odpadoch. Pre, výrobcovia by mali byť súčasťou týchto aktivít, čo sa týka ich produktov, pretože ich produkty a ich spotrebitelia sú hlavným zdrojom znečisťovania mori a nie verejnosť či e, e, turizmus alebo rybári ale niekto, určitá demarkácia, ktorá prináša určitý prvok proporcionality, je nutná, s tým súhlasíme. A preto namiesto hľadania e, riešenia cez celkovú výnimku pre e, zodpovednosti výrobcov na sanáciu riek a morí. Musíme nájsť správnu rovnovahu. Čo sa týka e, um, nápojov, Plastové flašky a vrchnáky sú najväčším odpadom Európskej únie. Je nám ľúto, že spravodajky navrhuje dať výnimku týmto produktom. Musíme ochotne diskutovať a hľadať nejaké riešenia. Sú tu výzvy, ale keď sa pozrieme v reality, všetky tie flašky, čo tu máte na stoloch, tie s modrými a červenými vrchnáčikmi, tie s modrými, na to by sa vzťahovala revízia tejto smernice a tý s tými červenými to by bola výnimka. Pritom sa jedná o ten istý produkt má rovnaký dopad na životné prostredie, takže musíme niečo s týmto spraviť, s týmito sítenými nápojmi versus nesítenými nápojmi. My si uvedomujeme, aké obavy má priemysel Eh, že nie sú tu technologické riešenia, ktoré by splnili tieto požiadavky na sítené nápoje a preto sme pripravení hľadať nové riešenia a zároveň zachovať dobrý signál, eh, ktorým chceme povedať, že je potrebné zmeniť dizajn. A ešte na záver, čo sa týka tých prvotných diskusí so zainteresovanými stranami, vieme, že niektoré kľúčové definície opatrenia by naozaj mali byť ešte vylepšené. Napríklad produkty, na ktoré sa vzťahuje táto smernica alebo obaly potravín, alebo alternatívy na tých výrobkov, na ktoré sa stiahuje zákaz marketingu. Je potrebné väčšia jednoznačnosť, aby sme sa vyhli rôzne interpretácie na úrovni EU a národnej úrovni. A to sa týka konkrétne aj alternatív, ako jednorazové použitie eh, z vozidiel, čo je polimér a čo je plast a čo v podstate sa zahadzuje do životného prostredia a môže mať podobné škody na životné prostredie ako iné plasty, ale uvedomujem si, že to je taká sivá zóna trošku a jednoznačnosť a orientácia v tejto oblasti je jednoducho potrebná. A ešte posledná vec. Tu bola otázka pán Demesmaker o významné zníženie, prečo nie konkrétne číslo. Je pravdou, že nemali sme tú základnú čiaru, od ktorej odvodiť toto, tento údaj, takže povedali sme, dajme si tam významné zníženie. Použitie číslo použitia jednorázových plastov. Ak s tým nič nespravíme, tak bude stúpať. Takže redukcia sama o sebe je už niečím, čo bude tlačiť členské štáty k tomu, aby konali a významné zníženie bude znamenať ešte viac. Ale povedali sme si, že najprv musíme vedieť, nakoľko významné zníženie sa dá zabezpečiť touto smernicou a ako náhle budeme mať čísla, potom môžeme pracovať na konkrétnom smernom čísle. A úplne posledná vec, pán Poč, ohľadom mikroplastov. Mikroplast to je naozaj veľký problém, ale nie je predmetom tejto smernice. Konkrétne, čo sa týka pneumatík, ne, nebolo to zámerné využitie mikroplastov. Je to v podstate opotrebovanie pneumatík, oter pneumatík a tu musíme zvážiť možnosť cez označovanie pneumatík. Už si presne nepamätám, v ktorom nástroji to bolo. Myslím si, že označovanie, tam konkrétne pred niekoľkými mesiacmi sa to riešilo. To, tá, touto cestou pôjdeme v budúcnosti. Chcel by som sa vám teda poďakovať, pani Rís, aj vám, pani predsednička, za zorganizovanie tohto stretnutia, za veľmi slubný návrh správy a očakávam očakávame výsledky a ďalšej práce Európskeho parlamentu. Je to prioritná téma, ktorá si vyžaduje naozaj pomerne rýchle rokovanie. Ďakujem. Thank you very much. Now... Ďakujem. Pani Rís, na záver <clears throat> maximálne 5 minút, ak môžete. Áno, veľmi stručne. Tak ako to povedal zástupca komisie, nedá sa tu na všetko zareagovať. Nemám to veľmi učesané, ale pán e, Karl Heinz Florenz hovorí, že je to jedinečná príležitosť a tak to treba aj vnímať z hľadiska inovácií, zamestnanosti. Aj komisia uviedla mnohé pozitívne čísla. E, tie balóniky jeho vnúkov sú tu alternatívy. E, tie, hlavne tie paličky, na ktorých sú tie balóny, možno, že niektorí s chcú zakázať aj tie balóny, ale ja som hovorila o tej umelohmotnej paloč, pa, paličke. Tu sú alternatívy, nechceme brať deťom potešenie. Pani Oken, e, sme si tu mohli vypočuť ultraľahké iglitové vrecka, tamtom sa zhadnem, nebezpečné látky, to je v úvodnom, e, v pozmeňujúcom návrhu samozrejme. E, teším sa na doľaďovanie znenia, výnimky lekárske, s tým sa počíta. Pán či to spomenul vyslovne, sa s nimi počíta tak, na, tak v návrhu komisie. Pán Demesmeker, myslím, e, vy ste povedali, že opäť 12 ale máme e, obrovskú príležitosť, všetko si to uvedomujeme, máme tu e, e viac menej jednotný názor a tie oceány sú veľmi odolné, ak im dáme príležitosť, tak sa tam život vráti. Všetci experti to hovoria, ale musíme jednoducho využiť túto príležitosť tu a teraz pán Dorfman a to povedal aj pán Lavia niekedy v minulosti. <clears throat> Tá, to znečisťovanie pochádza hlavne z osmých azijských a dvoch afrických riek, ale ja som už v úvode povedala, že preto to neznamená, že Európa nemá konať tak, ako v minulosti e, v rámci boja proti klimatickým zmenám. Áno, Európa málo prispieva k znečisteniu, ale výrazne prispieje k riešeniu a takto musíme aj my vidieť. Pán Poch, opäť počuli ste komisiu, ja som e, mala tú istú obavu ako vy k tým mikroplastom, len z ojazdených pneumatik, ale aj zo syntetického textilu. To je 63 eh, znečistenia mikroplastami oceánov, takže sú to dve eh, úvodné ustanovenia, ale neviem, či je to eh, najlepšie miesto. Radšej by som to mala v článku. Opäť by som mala tendenciu súhlasiť s komisiou a ešte na záver, pani predsednička, to budeme doľaďovať. Ešte som to tu nespomenula, ale otázka definície, ale ešte, ešte tie sítené sladené nápoje. Je to výslovná požiadavka výrobcov, pretože oni nevedia, čo majú robiť. Ja nemám nejaký dogmatický názor, ale predsa len sa im ťažko e, nasudí, nanúti tzv. krachelka. Ehm, Opäť stavila by som na inovácie. Čiže počúvame aj výrobcov recyklácia. To islandské číslo 15%. To nie je veľa. Dobre, nehovoríme o EÚ, ale Island a Norsko eh, majú najväčšie flotily, oni eh, zberajú 85%. Predsa len si myslím, že by sme mohli mať za cieľ viac ako 15 Takže ja tu už 20 e, rokov pôsobím v tomto parlamente, ale naozaj takýto elan som ešte nikdy e, nezažila. Je to správne načasované. E, máme aj podporu verejnosti. Eh, určite to dosiahneme intenzívnou prácou aj vďaka spolupráci s tenovými spravodajcami už eh, v Štrásburgu. Eh, sa prvýkrát stretneme. Naozaj verím, že to stihneme do volieb. So, much, uh, Ries, uh, Ďakujem pekne, pani Ries. Lehota je 4. september o 11 a 11. oktobra sa bude hlasovať. Ideme ďalej. Ja verím, že vás to bude rovnako zaujímať. Emisné normy CO2 pre nové <clears throat> ťažké užitkové vozidla. Ide o návrh správy, spolurozhodovanie, spravodajca pán Eikaut. Thank you very much. Thank you very much. Maybe we have to wait until the... Ďakujem. Aj keď asi bude lepšie počkať, kým lobby nafukovacích eh, nafúkovacích balónikov opustí zasadačku. <laughs> But I can recommend everyone to stay over because it's uh, this, this top... Ale prosím všetkých, aby tu ostali, pretože toto je rovnako zaujímavý bod, nové ťažké užitkové vozidlá a emisné normy CO2. Čiže tiež dôležitý návrh. Na úvod poviem, že ak sa pozriete na Parížskú dohodu, ku ktorej sme sa všetci zaviazali, ak si zoberieme, čo to znamená pre naše ciele, aj parlament to potvrdil, tak potom treba skonštatovať, a my, to je Európsky parlament, že odvetvie dopravy by malo vypúšťať skoro nula emisí v roku 2050. Za to v súčasnosti je to hlavný sektor, kde tie emisie rastú. <clears throat> Skoro štvrtina v Európe z dopravy. Takže je to naozaj niečo, kde potrebujeme špecifické politiky a tiež vieme, že doprava nie je súčasťou ETS, je to súčasťou nariadenia o zdieľania bremena. Zdieľanie bremena sú tu národné ciele. No a e, samozrejme, že sa vybrali tie najlacnejšie, obzvlášť v doprave a obzvlášť normy CO2 pri vozidlách je to aj spravodajca tohto spisu, ale ide aj o tie <clears throat> ťažké užitkové vozidla. Takže <clears throat> musíme sa uistiť, že doprave sa naozaj emisie znížia, <clears throat> ale treba aj správne stimuly pre inovácie, aby sme naozaj mali skoro nula emisí v polovici storočia. Je to ešte ďalo, ďaleko, ale ako viete, inovácie sú potrebné teraz, takže preto sú potrebné tie správne stimuly, aby sme neminuli túto príležitosť a splnili si svoj cieľ, ktorý sme si stanovili na rok 2015. Páči sa nám návrh komisie, mali sme ho koncom mája a mm, my sme chceli naozaj zrýchlený postup, aby sme sa mohli uistiť, že to uzavrieme podľa možnosti počas rakúskeho predsedníctva, čiže málo času na pozmenujúce, doplňujúce návrhy, všetci to vieme, ale som v kontakte s teňovými spravodajcami a uvedomujú si, že musíme tvrdo pracovať, ale ja verím, že budeme mať dobrú vyváženú správu, <clears throat> ktorá bude e, správne podporovať inovácie a budú tam aj správne ambície na dosiahnutie dlhodobých cieľov. Čiže spolu s ostatným úsilím. Dúfam, že naozaj niečo zmeníme v oblasti dopravy, pretože to naozaj je nevyhnutné e, znižiť emisie tak ako v mnohých iných odvetviach. Čo navrhujeme? Pozreli sme sa na hodnotenie dopadu komisie zblízka. <clears throat> Sú veľmi žiadané takého, takéto hodnotenia a máme pocit, že možno komisia niekedy e, sama zabudla na svoje vlastné hodnotenie dopadu. Ak niečo môžeme zlepšiť, tak to navrhujeme napríklad. V hodnotení sa jasne hovorí, že s existujúcou technológiou odvetvie to môže znížiť z 15 až na 20 e, do roku 2025. Je to uvedené v hodnotení dopadov. Komisia stvrdí, že to bude predsa len 15 do roku 2025. My to tak nevidíme. <clears throat> Ak hovoríte, že 15-20 je dosiahnutelných, tak by to malo byť tých 20, pretože potom e, vlastne komisia sa sama vypočítava, že čistý čistá úspora pre spoločnosť bude maximálna pri 20 a nie 15 percentách. Aj stimuli pre inovácie maximálne pri 20 eh, percentách. Viac to bude stať výrobcov, ale ako zákonodarca, myslím, sa treba pozrieť na čistý prínos pre spoločnosť. Ak je to dosiahnutelné, tak potom si treba za tým ísť takže malo by to byť 20 do roku 2025 a naviac. V tom výpočte sa zatiaľ nehovorí o tých vozidlách s nulovými emisiami a pritom vieme, že veľkých sedem výrobcov kamionov chcú elektronické modely odprezentovať roku 2023-2025, takže by to dokonca mohlo byť aj viac ako 20%. Ja by som skromne dokonca mohol povedať, že môj eh, eh, návrh je ešte taký skromný. Samozrejme som zelený. Je dôležité, čo je potrebné, ak to má byť nula emisí do roku 2050. Treba vedieť z toho vydedukovať, čo je potrebné v roku 2030 a nakoniec by to mohlo byť vypočítané až na 45 Je tu aj istý monitorovací návrh. Ehm, Počítaj sa aj s istou revíziou a dúfame, že sa bude dať revíziou zmeniť ten cieľ do roku 2030, ale naozaj chceme, aby sa to zvýšilo, pretože tie technologické zmeny sú rýchle v tomto odvetvi. takže o pár rokov sa obzrieme na ten cieľ, ktorý sme si stanovili a budeme sa deviť, prečo tak málo. <clears throat> Takže toľko zníženiu. O tom sa bude určite veľa diskutovať, ale ešte niekoľko iných tém, ako podporovať nízko a nulovo nízke emisie, nulové emisie. Čiže zavádzanie technológií s nulovými a nízkymi emisiami. Pri vozidlách hodnotenie dopadu konštatuje, že záväzný mandát by naozaj mohol byť najsilnejším regulačným E, stimulom pre výrobcov v oboch týchto oblastiach a máme pocit, že za ten mandát by to stálo, ale malo by to byť pre, platné pre všetky regulačné kategórie. Zatiaľ sú to iba 4. Čiže pre všetky kategórie by sa to presadzovalo celoplaš, celoplošne. Potom otázkou sú autobusy. Keď sa pozriete na návrh komisie, tak to tam je zahrnuté, ale keď sa pozriete na autobusy, tak eh, oni naozaj majú istý náskok, takže ak by to bolo súčasťou toho mandátu eh, technológií s nulovými a nízkymi emisiami, tak by to všetko pokryli práve autobusy. Tak neviem, či je to až také dobre. Každopádne potrebujeme dobrú definíciu e, rozlišovať autobusy a autokary v samotnom návrhu. Niekoľko ďalších otázok, ktoré môžu rozprúdiť diskusiu. My navrhujeme istú flexibilitu pre výrobcov, ak to niektorí nestihnú do roku 2025, tak potom, ale to bude musieť byť ešte viac do roku 2030. Predsa len istá pružnosť. Vymazali sme článok 5. Tam ide o tie superkredity. Myslia si, že by to mohlo podporiť vozidla s nízkymi a nulovými emisiami, ale nemyslíme si, že je to správne, pretože to vlastne podkopáva nakoniec ciele, preto sme to vymazali a myslím, že sme celkom blízko posilnenie zásad ako v článku 7 napríklad a isté dodatky pri transparentnosti a nezávislom testovaní. <clears throat> Čiže boli tu tie rôzne e, škandály. E, takže teraz musíme presne vedieť, čo sa meria, čo sa deje a zlepšiť nezávislé testovanie, tak aby to, čo tvrdia výrobcovia, bola aj pravda. Takže aj tam sme niečo doplnili. A ešte na záver očakávam, že niektorí budú hovoriť o prístupovej prémii, ktorú navrhuje komisia v oblasti emisí. Asi o tom bude hovoriť aj komisia, ale ja tu chcem naozaj podporiť komisiu. Majú dobrú metodiku, je vysvetlená aj v hodnotení dopadu. Ak to upravíme, tak e, pre výrobcov bude nakoniec lacnejšie e, zaplatiť tie poplatky a nie e, uskutočniť zmeny. Ale nám ide o dlhodobé klimatické ciele, ale aj o podporu inovácií, tak aby Európa naozaj bola lídrom inová- pri inováciách aj výrobe. A preto by tie poplatky mali byť v záujme inovácií a nie byť prinízke alebo prémie. Takže toho sa trošku obávame. Ja tu teda plne podporujem komisiu, ale určite sa o tom ešte bude hovoriť. Teším sa na vystúpenia kolegov. Ďakujem, pán Eichhout. Tieňoví spravodajcovia, ak sú prítomný pán Fielner. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za ten úvod. Mňa znepokojuje ten harmonogram. Všeobecne veľmi málo času. Prvýkrát ide o zavádzanie takejto legislatívy, o žiadnu aktualizáciu. Takže toho času je málo, možno, že to nebude až také kvalitné nakoniec. A hlavnou výzvou je to, že chceme dosiahnuť dve veci. Po prvé, podporiť e, zavadzanie elektrických vozidel, pretože si myslíme, že je to budúcnosť a riešenie, ale zároveň musíme zvýšiť účinnosť spalovacích motorov, ktoré tu ešte sú a budú istý čas. nevidím úplne rúžovo elektrické vozidla. A to preto, že žiadne takéto veľké kamiony na elektrinu ešte neexistujú. Áno, sú plány, hovorí sa o nich, ale nevideli sme ani jeden takýto kamión, ktorý by sa bol predal. Takže tvrdiť, že toto je jediné riešenie, neviem, to je asi trošku unáhlené. Takže aj zvyšok treba nejak správne naformulovať. Potrebujeme aj infraštruktúru, je tam istá odvolávka, ale nič sa konkrétne v súčasnosti na, preto nerobí. A výroba energie, tam musí byť tiež e, bez negatívneho dopadu na životné prostredie. Zatiaľ to tak nie je. Ale áno, stimuly sú predsa len správne, ale ja by som e, na rozdiel od predrečníka zvýšil tie super kredity a znížil ten strop 3%. No, mali by sme robiť skôr viac ako menej v tejto oblasti. Treba myslieť aj na to, že to, čo je najviac v prospech životného prostredia, to nie je to nejde ruka v ruke s najprísnejšími požiadavkami, ale ide o akúsi rovnováhu. Naozaj je to pálčivý problém, tak potom musíme spraviť všetko, čo sa dá, aj peňažné stimuly k tým cieľom. Komisia navrhuje niečo, čo sa možno, že bude dať dosiahnuť, ale ťažko. Závisí od e, toho, ako vnímate hodnotenie dopadu. Podľa mňa komisia hovorí, že 15-percentné zníženie do roku 2025 je možné so súčasnou technológiou a potom sa musíte trošku obzrieť, prečo to tak robia. Napríklad e, mazivá 4 pneumatiky by mohli byť oveľa eh, účinnejšie. Ja by som chcel vedieť, ako to komisia vypočítala, aby som tomu mohol veriť. Eh, napríklad výrobcovia pneumatík eh, tvrdia, že komisia si to minimálne dvojnásobne prikrášľuje v porovnaní s tým, čo sa dá vyrobiť buď sa mýlite a potom je to prehnané, alebo máte pravdu, ale ja asi prestanem e, ako výrobca mazív e, ich vyrábať. E, <clears throat> dobre, vychádzajme z toho, že je to správne. Ten cieľ do roku 2025 je prísny alebo ambiciózny, pretože pri tých vozidlách e, sa plánuje e, v súčasnosti, nie na to, čo bude v roku 2025. Napríklad e, spotreba paliva Mercedes a Scania by to napríklad mohli dosiahnuť a Iveco a niektorí ďalší budú jednoducho viac danený, mm, zo pár ich môže skrachovať, ale naozaj rok 2025 je za dverami. Preto je dôležité mať jasno v tom, čo je technicky dosiahnutelné. Ten dlhodobejší cieľ do roku 2030, to, tomu sa ľahšie verí, že už vtedy bude e, nová technológia. A niekoľko podrobností teraz CO2 na tón kilometra, to musíme konzistentne používať, pretože inak budú menšie, menej účinné vozidla. Niekedy je to aj na kilometr, nie na tonu. Čiže potom aj vysokokapacitné vozidlá, ale je jasné, že účinnejšie sú dlhé kamiony. Vektor. My si všetci uvedomujeme, že to neozrkadľuje realitu. Ani pri testoch. Je to naozaj program ktorí využívajú počítače komisie. A sú tu veľké rozdiely s testami uskutočnenými v, prevádzke, eh, v, v, v premávke. Pardon. Takže ak je tam rozdiel, tak asi treba aktualizovať eh, program Vektor každoročne, podľa mňa. A napríklad Eko, charakteristiky a pôžičky zo strany bank. To tiež pomôže zavádzať nové technológie. Nemalo by to byť ale zbytočne komplikované. Myslím, že keď predáte nákladné vozidlo, tak by ste, poviem to takto, pokiaľ idete nad tento výsledok, mali by ste to použiť kedy e, koľvek. Aby sa dostali na nuly kredity CO2, to bude znamenať len jednu vec. A to znamená, že ľudia budú to takticky hrať, keď sa to pripraví. E, vo Švedsku dostanete peniaze za počet detí, ktoré máte. A o čo viac máte detí, v krátkom čase dostanete extra peniaze. Čo znamená, že ľudia idú do postele podľa kalendáru, aby si to naplánovali. Ale máme veľa nákladných automobilov, takže podľa mňa je to príliš komplikované. Čiže pozrieme sa na to, keď to prekonáte, môžete ich použiť ďalej. No a napokon alternatívne paliva ešte v neposlednom rade. Viem, že sme mali dlhú diskusiu o alternatívnych palivách. Vyzvali sme, že je jedno, čo tam dáte, pretože nejakým spôsobom sme museli zohľadniť biopaliva, museli sme bioplyn, nebudeme schopní to vždy urobiť, ale v niektorých aspektoch. Viem, že sú kolegovia, ktorí majú obavy, pokiaľ ide o biopaliva, ale my sme rozhodli, čo je dobré a čo je zlé pri smernici o obnoviteľných zdrojov. Dnes nemôžeme povedať, že to bolo nezmyselné. Musíme to zohľadniť a musíme, musí sa nám to podariť, pretože keď nenájdeme správnu rovnováhu, zabijeme niektorých európskych producentov a uvidíme, že žiadne nové nákladné vozidla sa nebudú predávať a budú opravovať len tie staré, čo nebude dobre. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fine, pán Zofoli. Ďakujem pani predsednička, ďakujem i som za prácu, ktorú vykonali. Konečne po rokoch odkladania a diskusiách, ako si ste pamätáte, po tom, čo v máji eh, sme konečne dostali CO2 a eh, povinnosti e, podávania správ o CO2 a spotrebe palív a teraz máme riešiť e, emisné normy pre ťažké užitkové vozidla. Predstavuje to asi 6 celkových emisí. A pokiaľ nič neurobíme, toto číslo môže naraz na 10 do roku 2030. Takže je to absolútne kľúčový návrh, pokiaľ chceme naše záväzky na základe Parížskej dohody splniť. A tiež nesmieme zaputnúť, že pol milióna európskych malých a stredných firiem takto bude môcť ušetriť palivo, ušetriť veľa paliva. A palivo predstavuje štvrtinu ich prevádzkových nákladov, takže je zásadné, aby sme prijali návrh nariadenia rýchlo, musíme použiť urýchlený postup na to, aby sme začali s týmto procesom. V mojej skupine chceme začať s týmto procesom, no uvedomujeme si, že bude nasledovať kľúčové obdobie v roku 2022, je to v článku 13. Takže pozrieme sa na to, čo komisia urobila. My si myslíme, že je to vyvážené, že je to primerané. Sú tu dva kroky 2000, rok 2025, ktorý je záväzný, a potom rok 2030, ktorý si vyžiada ex ante kontrolu. My predložíme posmeňujúce návrhy, takže ak to bude možné, tento návrh urobíme ambicioznejší, pokiaľ ide o ciele 20% do 2025, 35% do, rok, percent do roku 2030 a pozmeňujúce návrhy, aby sa vyjasnila definícia tzv. professional vehicle, ďalej eh, úloha elektrických eh, mestských autobusov a potom, čo je veľmi dôležité pre nás, obsah, aby sa lep- zlepšilo dosahovanie cieľov a revízie v roku 2020, čo bude zásadné. A zároveň i systém superkreditov a stimuli na jeho základe. Dovolte mi zdôrazniť, je priorita pre nás, aby sa nám podarilo prijať toto nariadenie. Takže sme proti akýmkoľvek snahám odkladať toto rozhodnutie. Potrebujeme preto preskúmať všetky požiadavky, konvergencie, flexibility, aby sme dosiahli tento cieľ. Návrh komisie, dovolte mi ešte raz povedať, je dobrý, je vyvážený a mali by sme konať, aby sme naše európske líderstvo udržali pred Čínou, Japan, Japonskom a Spojenými štátmi, ktoré sami si už stanovili emisné limity. Mali by sme podporiť inováciu, výskum v tomto sektore a to vytvorí kvalitné pracovné miesta tu v Európe. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Matthews. Ďakujem, pani predsednička. Jeden z hriechov politikov je, e, čo sa deje, že je arogancia, prílišné sebavedomie. Sme zvolení a očakávame potom, že budeme tu, e, staneme sa cieľom, stane novíme nejaké ciele, ale reálny, ve, reálny svet takto nefunguje. Keď si aj niečo odhlasíme, odhlasujeme tu, neznamená, že tie zmeny reálne nastanú. Stane sa to len vtedy, keď ten cieľ bude dosiahnutelný. Pokiaľ cieľ nie je dosiahnutelný, tak sa um, nesplní jedno, je jedno ako elokventné, ako výrečné, buď farbisté budú naše prejavy. Súhlasím s mnohým tým, čo povedal náš švedský kolega k tejto téme, nebudem to opakovať. No zároveň je dôležité pre nás, aby sme si uvedomili, že snaha špecifikovať spôsoby, ako priemysel a jednotlivci by mali splniť tento cieľ, je tiež, e, tiež e, zbytočné. Nefunguje to tak. Vlády, politici si vybrali technológie alebo podporili individuálne firmy, aby niečo urobili, ale takto to nefungovalo. Nemôžeme sa pozerať do budúcnosti a nedokážeme, očaká- nedokážeme predvídať, aká technológia bude o 15 či 20 rokov. Ehm, a môže to byť dosiahnutelné, ale priemysel môže viac toho vyprodukovať, alebo to môže byť nedosiahnutelné. A jedna z negatív, jedno z negatív pri cieľoch, ktoré si stanovujeme a nedosiahnu sa, je, že firmy si vyberú, že zaplatia radšej pokutu. A to samozrejme znamená pre to znamená, že firmy mimo Európy majú komerčnú výhodu, a európske firmy sa dostanú mimo. Európsky zamestnanci to potom stratia prácu a z toho profitovať nebude nikto, pretože environmentálne výhody, ktoré chceme vidieť, sa nedosiahnu, sa nedosiahli v prvom rade. A v skupine ECR chceme povedať, zníženie emisí CO2 treba zabezpečiť, ale chceme pracovať s priemyslom, chceme pracovať so spotrebiteľmi na tom, aby sme dosiahli E, reálne ciele a nie ciele, ktoré možno budú v správach, v titulkoch, ktoré budú znieť veľmi ľúbivo, ale ktoré nebude možné dosiahnuť, pretože e, sú nereálne a to nepomôže nikto. Budeme veľmi dôkladne sledovať, ako tento návrh pokračuje v systéme. Ja zdieľam mnohé obavy, ktoré už boli vyjadrené. Nie je to ideálne. Je to veľká téma, ktorá si vyžaduje veľmi dôkladné zváženie. E, nie je to možné rýchlo schváliť, pretože je tu nejaký nabitý časovný harmonogram. My zdieľame tieto ambície, ale chceme dobre preskúmať spôsoby, e, ktoré sa navrhujú. Ďakujem pekne, pani predsednička. Na, ovec, e, na záver chcem povedať, že musím odísť. Prosím, neberte to ako neúctivé voči nás voči vám, ale už pred pol hodinou som mal byť na inej schôdzi. To je v poriadku, pán Matthews, ďakujem. Pani Rees. Kris, ďakujem pekne. Pani predsednička. Nils, budem e, jeho slova vám prezentovať. Chce povedať, že je to dobrý návrh, ktorý je ambiciózny. Táto správa bude veľmi zaujímavá a budeme na nej pracovať, keďže je, sú to prvé štandardy, ktoré sa uvádzajú pre ťažké užitové, užitkové vozidlá boli, u, boli oznámené viaceré série nových vozidiel zo strany e, európskych výrobcov. Na základe týchto skutočností musíme teraz prijať príslušné opatrenia. E, musíme si uvedomiť, že nie je možné ďalej hovoriť o znižení emisí zo stredno- a dlhodobého hľadiska. Ten, to strednodobé hľadisko už beží a z dlhodobého hľadiska e, musíme pracovať na čistej doprave. A kroky treba robiť už teraz. Čiže máme zodpovednosť za to, aby sme od začiatku nastavili dobré pravidlá pre sa to znamená prijatie legislatívy, ktorá sa nebude spoliehať na výnimky, cieľ zniženia emisí a mechanizmus na, pre nákladné vozidlá s nulovými, respektíve minimálnymi emisiami, musia byť v tomto návrhu, či už záväzné kvóty alebo iné druhy mechanizmov, stimulov sú prednostnené, majú byť prednostnené, to si zatiaľ vyžaduje, vyžaduje zváženie, však isté stimuly bude potrebné. Tiaňový spravodajca by tiež chcel spomenúť infraštruktúru, aby sme sa vyhli diskusii o tom, čo bolo skôr, či sliepka alebo vajce pokiaľ ide o infraštruktúru. A na záver, Nil chce využiť túto príležitosť a spýtať sa, požiadať komisiu, spýtať sa na baseline z roku 2019. Vidí, Nemecko, eh, vidí komisia riziko eh, v tejto súvislosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ek má slovo, nech sa páči. Ďakujem pani predsednička. Vážené kolegyne, kolegovia, eh, to, čo, to, čo vidíme počasie, keď zažívame v tomto roku, ukazuje sa obrovská katastrofa. Klimatické zmeny sú reálne, i keď na druhej strane Atlantiku, dokonca aj tu, v tomto parlamente sú ľudia, ktorí vplyv, spochybňujú vplyv ľudí na klímu. Globálne oteplovanie spôsobené ľuďmi je reálne a musíme rýchlo konať, aby sme odvrátili to najhoršie a veľa času nám neostáva. Automobilové koncerny v Európe sa zdá, že masívne klimatické zmeny e, e, vo svojom myslení vôbec nezohľadnili, úplne vymazali všetky negatívne vplyvy. Počet obetí klimatických zmien bude jedného dňa vyšší ako počet obetí násilných konfliktov, ktoré prebiehajú na tejto planete bolo jednoducho nezohľadnené to, čo spôsobujú klimatické zmeny na biodiverzitu na našej planete. Bolo to jednoducho zamietnuté, pretože profit, zisk koncernov a zisk pre akcionárov sa zdá, že je dôležitejší ako e, investovať peniaze do alternatívnych systémov motorov a časti vozidiel. Keď sa pozrieme na Čínu a Japonsko v elektromobilite a pri hybridnej technológii sú pred nami, pretože tu prebiehali klamstvá, podvody, čo zaťažilo ľudí a životné prostredie. Vážené kolegyne, kolegovia, stojíme pred jednoduchým rozhodnutím. Chceme aj dnes udržateľne stanoviť podmienky pre budúce generácie, aby mohli žiť, alebo chceme ďalej ísť smerom k priepasti podľa mota po nás potopa. Členské štáty súhlasili s Parížskou dohodou, ale podľa mňa zatiaľ sa neurobilo dostatok toho, aby parížske klimatické ciele boli dodržané. Preto teraz treba priznať farbu a prijať zákony, ktoré zabezpečia drastické zníženie emisí CO2, či už pri doprave, doprave v polnohospodárstve a v mnohých ďalších oblastí. Redukcia emisí CO2 pri nákladných vozidel z 15, z 15 až na 20, o 20 do roku 2050 a 30 do roku 2030 je nutné. Aj keď je to spojené s ťažkosťami, ako napríklad E, vybudovaním nabíjacích stan- dobiacich staníc. Ehm, v každom prípade tieto všetky e, veci treba urobiť. Napriek tomu, že elektromotory nevyžadujú toľko pracovných miest ako bežné motory, ale každé ďalšie odkladanie e, spôsobí, že budeme platiť veľmi vysokú cenu a to si nemôžeme dovoliť. Automobilový priemysel, celý sektor musí teraz tiež ako my priznať farbu a prispieť k zníženiu emisí CO2 tým, že bude e, vyvíjať e, nákladné vozidla s nízkymi emisiami a ochranu životného prostredia z nespraví prioritu. Táto správa môže byť jasný signál pre ekonomiku, pre sektor. Moja frakcia a ja podporujeme e, tento prístup spravodajcu a môžem mu len poblahoželať. Ďakujem. Okay, thank you. Dobre, ďakujem pekne. Pani Evi, ďakujem pekne. Pani predsednička, no ja hovorím za tento návrh. Som rada, že o tom môžeme diskutovať s kolegami. Európska únia konečne zavádza normy na zníženie emisí CO2 z ťažkých užitkových vozidiel tak aby to zosúladila a predbehla iné krajiny ako Spojené štáty, Japonsko či Čínu, kde normy eh, už boli prijaté. <clears throat> Ja si myslím, že situácia je priaznivá a mali by sme dokázať konštruktívne pracovať a pripraviť nariadenie o certifikácii a mali by sme byť radi, mali by nás tešiť dosiahnutý výsledok. Čo sa týka monitorovania a zberu údajov o emisii CO2, to, čo bolo schválené v júni pre ťažké užitkové vozidla. Doteraz sme nereglementovali CO2 emisie iných vozidiel a to spôsobilo problémy pre tých zákonodácov, ktorí chceli zabrániť veľkým emisiám a chceli zlepšiť situáciu. Ak nič nespravíme, tak emisie stupnú o 9 za obdobie 2010-2030 jednoducho zvýšením nákladnej dopravy. Čo sa týka dopravy, nezískame tu žiadne výhody ani čo sa týka ceny palív, ak nezavedieme niektoré obmedzenia emisí. A podľa mňa je nutné nájsť spôsoby zniženia emisí CO2. Také spôsoby, ktoré zaručia čisté úspory cez radikálne zlepšenie palív do roku 2030. To by sa nám mohlo podariť a preto by bolo dobre, aby sme vyrábali viac elektrických vozidiel. Vypočula som si viacerých kolegov a zdá sa byť absurdné povedať, že to nedokážeme, pretože už aktuálne technológie máme. Technológie, ktoré nám pomôžu zvýšiť uhlíkovú efektívnosť o 18%, takže my v podstate ušetríme na doprave. A tieto opatrenia jednoducho neboli prijaté, lebo nie sú žiadne záväzné normy znižovania emisí a trh samotný zlyháva, pretože opatrenia boli navrhnuté len ako nepovinné opatrenia. A preto je ťažké potom znášať vysoké náklady ale jednoducho aktuálna situácia nie je akceptovateľná. Je to problém, ktorým sa musíme popasovať a musíme vytvoriť ambiciózny cieľ zniženia emisí. Je na Európskej komisii a združeniach dopravcov, kde sme hovorili do roku 2025 o znižení o 24 a takýto cieľ by mal byť záväzným cieľom tak aby sme mali nákladné vozidla s nulovými emisiami. Do roku 2025 v podstate budeme musieť začať e, redukcie o 10% a máme aj ciele redukcie emisí mm, o minimálne 25%, ak chceme zaručiť to, že znížime všeobecne emisie CO2 o 20 Elektrické elektrická mobilita, elektrické vozidlá, to je skutočná alternatíva, ale nejde iba o e, hospodárske subjekty v Európe, ktoré to žiadajú, ale aj mnohí európsky občania sa snažia e, jednoducho prestať používať diesel, pretože to takisto spôsobuje problémy, o ktorých všetci vieme, znečisťovanie ovzdušia napríklad. A to nie je nezanedbateľný to, to nie je nezanedbateľný problém. Kolegovia podľa mňa sa ubrali tým správnym smerom a spravodajca navrhuje významnou mierou zvýšiť e, cieľ redukcie do roku 2025 a 2029 a po roku 2030. A ja, podobne ako spravodajca, som za prechodné obdobie na nulové emisie, na vozidla s novými emisiami, tak aby sme mohli vyrábať ťažké užitkové vozidlá ako hybridné vozidlá a mať záväznejšie opatrenia, tak aby sa znížili emisie do roku 2030. Ale výrobcovia musia byť stimulovaní, musia mať motiváciu na investície. Takže chcem sa poďakovať všetkým za odvedenú prácu. Ďakujem pekne, ďakujem tým sme skončili zoznam tieňových spravodajcov. Pani Ajas. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade chcem poďakovať za prácu spravodajcovi. Myslím si, že návrh komisie je vyvážený a realistický. Ako povedal pán Kap, nie, nie je vyvážená, dostatočná. Áno, parlament musí byť ambiciózny. Je dôležité ísť trošku ďalej, ale ako pán Fernet povedal, to ide to e, potom zaplatí spotrebiteľ, respektíve bude sa predávať menej vozidiel. Takže e, keď nastane problém, vždy sa to prenaša na spotrebiteľa. A to je samozrejme problém. My musíme byť ambicioznejší, ale musíme mať na mysli všetky aspekty. Úplne súhlasím s návrhmi, pokiaľ ide o technologickú neutralitu, čo je veľmi dôležité, a pokiaľ ide o elektromobily, e, tie sú fenomenálne z toho hľadiska, že nie sú žiadne, nespôsobujú emisie CO2. No musíme vnímať celý kontext. Akým spôsobom? Čo to stojí vyrobiť elektromobil? Ako funguje e, elektromobil? Akým spôsobom e, fungujú? Ako telefóny, áno, vybije sa, vybije sa pomerne rýchlo a musíme tiež rozmýšľať nad batériami, všetkými problémami, ktoré sú spojené s fungovaním elektromobilov. E, keď sa totiž príjme takýto zákon, keď sa na niečo zameriame, môžu vzniknúť problémy, ktoré si zatiaľ nevieme ešte predstaviť. Samozrejme, e, rozhodli sme sa pre diesel, zistili sme ďalšie negatíva, ktoré spôsobuje nafta a potom od nej opäť ustupujeme. Preto je práve dôležité, aby sme boli realistickí, aby a v tom zohráva automobilový priemysel v Európe veľmi dôležitú úlohu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ajuso. Chce sa ešte niekto vyjadriť k tejto problematike? Ak nie, tak pán Gemecker, nech sa páči, za komisiu. Ďakujem pekne za to, že ste pozvali komisiu a ďakujem aj spravodajcovi za návrh a ďakujem všetkým tu prítomným za veľmi zaujímavú diskusiu. Prvá vec, ktorú si odnesiem z tejto diskusie, podobne ako CO2 vo vozidlách, že ťaháme tým istým smerom za ten istý povraz. Chceme znižiť emisie CO2, pretože vieme, že ak nič nespravíme, tak tieto emisie budú stúpať. Chceme zabezpečiť, ja myslím si, že spotrebitelia tu zazneli, pani Ajuso práve spomenula spotrebiteľov, chceme zabezpečiť to, aby spotrebitelia neprepásli tie veľké úspory e, nákladov na palivák, e, ktoré môžu vzniknúť tým, že zavedieme normy pre ťažké užitkové vozidla. A takisto je pre nás dôležité, aby európsky výrobcovia boli lídrami, pretože sú veľmi inovatívni a chceme, aby to tak aj ostalo a chceme im tú latku nastaviť trošku vyššie, čo im má pomôcť v podstate obstať v tej konkurencii. Mnohí rečníkov hovorili v tom, že tu je hrozba konkurencie. Čo sa týka návrhu komisie, je pravdou, že poprvýkrát riešime emisie ťažkých užitkových vozidiel a preto sme sa rozhodli pre taký krokový postup. Krok po kroku, v rámci čoho chceme prehodnotiť už v roku 2022, to znamená v blízkej budúcnosti, e, pretože čo sa týka údajov, ešte nemáme baseline, nemáme základné údaje, údaje z roku 2019 dostaneme cez návrh, ktorý bol nedávno schválený, e, návrh o monitorovaní a budeme mať niekoľkoročné údaje na to, aby sme si mohli potom stanoviť, e, povedať si, kde sa nachádzame. A to je jedna z otázok, ktorá tu zaznela. Pán Turbas to povedal. Pýtal sa, či výrobcovia sa môžu pohrávať s dátumom e, okolo roku 2019. 100% istota neexistuje. Čo dokážu fantastickí inžinieri, Čiže je to niečo, čo musíme sledovať. Samozrejme, môže byť na to veľa dôvodov a pán Fejna hovoril aj o tom, že možno sa budeme musieť pozrieť na vektor, pretože to je uh, neutrálne, čo v podstate naozaj v budúcich rokoch sa skutočne pretestuje a uvidíme, aké výsledky to priniesie a je správne, že vektor, vektor budeme musieť aktualizovať, pretože budú vyvinuté nové technológie a momentálne doteraz dokážeme pokryť iba určitú rozsah ťažkých užitkových vozidiel. Ehm, Prvorado sa zameriavame na tie ťažké užitkové vozidla, ktoré e, najazdia veľa kilometrov a teda sú veľmi dôležité z pohľadu emisí CO2 a to sú rovnako dôležité aj z pohľadu potenciálnych úspor na palive. Čo sa týka smerného čísla ako cieľa, ktorý komisia navrhla na základe dopadovej štúdie, myslím si, že niekoľkokrát som z nej respektíve skôr ako vyšla, som mu prečítal niekoľkokrát a sú to ambiciozne ciele. Tých 15 až 20 to by som chcel vysvetliť. Samozrejme, 20 získame len vtedy, ak by všetko zároveň zapadlo do hry. A čo sa týka existujúcich technológií, pretože ak sa pozrite na existujúce technológie, niektorí výrobcovia majú niektoré z nich, iní majú zase iné, ale či ich majú všetci, všetky k dispozícii, to nie sme si celkom istí. Takže 15 je podľa nás ambiciozne, ale pán Metius tu už nie je. Ehm, je to zároveň aj niečo, čo považujeme za dosiahnutelné, čo je veľmi dôležité. Nie, v návrhu neriešime určité kategórie vozidiel, Zatiaľ, čo teraz tu je návrh, aby sme prešli na elektrifikáciu, jednoduchým dôvodom je nedostatok údajov a pre ktorý bolo takmer nemožné spraviť dopadovú štúdiu. Ale chceme sa vrátiť k týmto kategóriám vozidiel v roku 2022. Takže to sú malé nákladné vozidlá, ale aj autobusy um, a autokary. Uh, a samozrejme napríklad pri autobusoch to môže prebehnúť pomerne rýchlo, takže to by sa malo premietnúť v tej revízii v roku 2022, respektíve v dopadovej štúdii. Takže preto sme sa rozhodli pre vozidla z LEV, to znamená nulové alebo nízko uhlíkové emisie a pre superkredity, pretože situácia nie je celkom jasná. V roku 2022 môžeme prehodnotiť, ak budeme mať ďalšie informácie. Ale ak si spomínate, keď sme zavádzali legislatívu pre vozidla, tak sme takisto začali so superkreditmi a pomohlo to ako stimul počas tých prvých rokov eh, na presun na nové technológie. Čo sa týka nákladovo efektívnej implementácie, áno, je tu určitá flexibilita a to je spôsobené špecifickou štruktúrou nákladných vozidiel a autobusov, kde vývojové cykly sú oveľa dlhšie ako vývoj osobných vozidiel, čiže z tohto pohľadu bolo dôležité e, riešiť otázku banking and borrowing a takisto aj čo sa týka systému správy a riadenia. V podstate to bolo paralelne spolu s vozidlami, keď sme si stanovali priority podľa nás sú tieto dosť vysoko nastavené na to, aby výrobcovia sa rozhodli pre nové technológie a nie len aby platili v podstate uh, tú, tú, tú prémiu alebo teda tú poistnú sumu, respektíve pokutu, tak ako je to nastavené v návrhu. Čo sa týka základných technológií, pán Ferner, Štúdia, ktorú sme spravili preto, aby sme preskúmali tieto rozdielne technológie, tá bude zverejnená a ja sa pokúsim zabezpečiť to v najbližších dvoch týždňoch, ale a v podstate neberte ma za slovo presne, čo sa týka dátumu, ale malo by to byť čoskoro. Chceme, aby to bolo transparentné zo strany komisie, aby ste vedeli, akých východisk, na akých východiskách sme stávali pri dopadovej štúdii. Je to dôkladná štúdia a snaží sa byť veľmi reálna, zvažujúc, čo naozaj v realite je možné. A ešte jedna z posledných otázok. Alternatívne paliva. Z pohľadu komisie, možno na rozdiel od situácie s vozidlami, osobnými vozidlami, tu skôr musíme vnímať túto situáciu v širšom kontexte, keď hovoríme o veľkých a malých nákladných vozidiach. Elektrifikácia môže zohrávať úlohu pri menších nákladných vozidlách a autobusoch na krátke vzdialenosti každodenne, ale čo sa týka diálkových veľkých nákladných vozidiel a technológie, tu musíme naozaj riešiť e, otázku biopaliu, ktorá môže dekarbonizovať ťažké užitkové vozidla a stanovili sme na to stimuli v rámci smernici obnoviteľných zdrojov energie, ktorá práve bola rozhodnutá na úrovni spolulegislatívcov a takisto sa musíme na to pozrieť, či aj toto by malo byť tu zahrnuté v zmysle prínosov do návrhu o nákladných vozidlách a keď sme sa na to pozerali, tak sme sa dopracovali k tomu istému záveru ako pri osobných vozidlách, že by sme nemali umožniť v žiadnom prípade dvojité započítavanie e, benefitov CO2 či už cez e, legislatívu obnoviteľných zdrojov energie alebo vozidlách či nákladných vozidlách zodpovednosť má výrobca. Výrobca nebude vedieť, čo dá vodič nákladného vozidla do nádrže, či tam dá biodiesel alebo bioplyn. Takže z tohto pohľadu trváme na tom spôsobe, aký sme použili doteraz aj pri návrhu pre osobné vozidlá. Ďakujem pekne, ospravedlňujem sa, že som hovoril pomerne dlho, ale v podstate je to predstavenie návrhu a dúfam, že tieto informácie boli pre vás užitočné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Eichhout. Ďakujem pekne. Pre všetky by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým aj ďalším poslancom za ich vyjadrenia. Myslím si, že to pomáha. A zároveň aj poďakovať sa komisia Tur za vysvetlenia aj za prísľub, že nám poskytnete ďalšie informácie. Je to dôležité, pretože, ak som Kristofera správne pochopil, tak ak naozaj, čo sa týka mazív, také niečo sa môže stať, tak dokonca zmení povolanie. Takže ja si myslím, že to súvisí s tým. Ty budeš bohatý, jasné, áno, áno, určite. Ale ja samozrejme chcem, aby išlo toto do zápisnice, že takéto niečo tu prislúbil. Všetci sa môžeme nad tým zamysleť. Nie, zhrniem. Veľká diskusia sa týka toho, e, správnej rovnováhy, o ktorú spomenul Kristofer. Na jednej strane elektrofikácia je nová technológia a to je to niečo, čo určite budeme musieť stimulovať do určitej miery. A na druhej strane musíme investovať aj do skvalitnenia existujúcich spalovacích motorov a medzi týmito dvoma musíme mať správne nastavenú rovnováhu. A myslím si, že na tomto sa zhodneme. Ak sa pozrite na dopadovú štúdiu, tých 15 až 20 to všetko sa týka zlepšenia spalovacích motorov na existujúcich technológií, ale sú tu aj ďalšie veci, ktoré musíme pripraviť tak, aby sme ich mali hotové po roku 2025, aby naozaj sme sa pustili do veľkého znižovania emisí. A to je to potrebné pripraviť teraz. Christopher povedal, že by dokonca chcel mať super, vyššie superkredity, ale zároveň Niels, budem vás volať teraz Niels, takže Niels hovorí, že tu sú otázky ohľadom superkreditov a dvojitých zápočtov a tak ďalej. My máme takisto tieto otázky, takže na to sa budeme musieť ešte pozrieť, ale myslím si, že ten mandát pre všetky kategórie je pomerne skromný a to je asi lepší spôsob. A v dopadovej štúdii sa takisto hovorí, že to je efektívny nástroj, takže to je niečo, že ak to takto uzavrieme, tak sa môžeme pustiť touto cestou. Niektorí ľudia potom hovoria, že tí, ktorí tvoria politiku, rozhodujú o technológie. By som chcel znova spomenúť, že hovoríme o mandáte pre nulové a nízke emisie. Vozidla s nulovými a nízkouhlíkovými emisiami. Nikde sa nehovorí, že to musia byť výlučne elektrické vozidla. To sa nikde neuvádza. A navyše, ak poviete, že chceme byť technologicky neutrálni, ale chceme mať superkredity na to, tak robíte to isté len cez iný nástroj. Takže buďme konzistentní. Vieme, že pre nízke a nulové emisie a tieto vozidlá, že musíme na to mať špecifické nástroje. Zároveň zdokonalovať spolo, e, spalovacie motory. Musíme mať oboje. A e, musíme to dobre prediskutovať, aby sme to nastavili správne. Ale ak sa všetci zhodneme na tom, že je potrebné mať oboje, a spravodajca EPP to jednoznačne povedal, tak by sme sa potom nemali stiažovať na to, že sa snažíme robiť oboje, keď vieme, že máme robiť oboje. A ešte posledná vec k tomu, čo povedal Nilso. Inf- e, baseline 2019, to sú takisto zmeny, ktoré navrhujeme, pretože je tu takisto toto nebezpečenstvo, my ho tiež vidíme a snažíme sa zmierňovať tieto riziká. Čo sa týka flexibility medzi krátko a dlhodobým, aj Kristof to povedal, Takisto preto navrhujeme určité spôsoby, že ak nesplníte cieľ do roku 2025, môžete zabudovať určitú flexibilitu, ale potom samozrejme musíte spraviť viac na dosiahnutie cieľa do roku 2030, to znamená 2025 je samozrejme za rohom. Artur viackrát zopakoval, že bude tá revízia roku 2022. Viacero vecí sa bude revidovať z roku 2022. No samozrejme súvisí to napríklad s elektrifikáciou autobusov. Nemôžeme jednoducho čakať do roku 2022. My vieme, že takto môžeme mať výsledky v krátkej budúcnosti. Už to prináša výsledky. Jednoducho čakať na komisiu, keď tu bude nová komisia, aby pripravila dopadovú štúdiu a potom čakať na to, s čím prídu v roku 2022. Podľa mňa to je strata času. Jednoducho ten čas nemáme a ani to nie je užitočné. Ja si myslím, že zo pár týchto vecí môžeme posunúť vpred už teraz a preto to navrhujem. A samozrejme, revízia v roku 2022 je tu preto, aby sme zabezpečili to, že ak veci nepôjdu správne, tak sa to bude dať skorigovať. Ale takto musí musíme cez to ísť a nie povedať, že veci necháme až do roku 2022, pretože jednoducho strácame vzácný čas a myslím si, že uh, môžem zareagovať na to, čo tu už zaznelo. Nemáme jednoducho na to čas. Ani z pohľadu plánu, ani z pohľadu inovácií, pretože už teraz, keď o tomto diskutujeme, mnohé regióny vo svete už tieto ciele majú nastavené pre ťažké užitkové vozidlá a my sme v podstate posledný kontinent, ktorý to zavádza. Takže jednoducho nemáme čas to znamená, prehrávame nielen čo sa týka klimatických zmien, ale prehrávame čo sa týka inovácií a to je asi to posledné, čo by sme chceli. Ďakujem pekne. Thank you very much. That concludes the Ďakujem. Končíme rozpravu. Lehota na predkladanie pozmaňujúcich, doplňujúcich návrhov 4. september Už sme mali podobné témy, možno to pomôže. Hlasovanie na výbore NV 18. oktobra. <clears throat> Bod 8. Európsky fond pre regionálny rozvoj a kohezný fond. Ide o návrh stanoviska. Pani Konečná je spravodajkyňou. Nech sa páči, máte slovo. Pani predsedkynie. Ďakujem za slovo, vážení kolegovia, kolegyne. Stručne k tomuto môjmu stanovisku, ako určite viete, 2. mája 2018 komisia návrh budúceho viacročného finančného rámca od rokov 2021 až 2027. Zahrňa to aj ten, tieto dva fondy, Fond pre regionálny rozvoj, Fond súdržnosti. Vítame to, pretože to zjednodušuje zložité postupy, hlavne v prípade týchto dvoch fondov a rozširuje podporné opatrenie čo sa týka ekologických cieľov a klimatických cieľov. <clears throat> Páčia sa mi väčšie investície do zelenej a nízkouhlíkovej Európy, hlavne čo sa týka opatrenie na energetickú účinnosť a obehové hospodárstvo, rozvoj inteligentných sietí, skladovania energie, hospodárne eh, hospodárenie, dobré hospodárenie s vodou a znečisťovanie. Dobre sa tu reaguje na nové výzve a preto som nejako zásadne nezasahovala, iba som chcela viac zdôrazniť niektoré naše priority ako výboru Envy treba viac finančných prostriedkov pre nutnú modernizáciu a rozvoj infraštruktúry v členských krajinách, aby boli splnené všetky nové ambiciózne ciele v rámci právnych predpisov EÚ v rámci životného prostredia, nakladania s odpadom, klímou a tak ďalej, tak ako to je v Parížskej dohode a taktiež E, zmiernenie sociálneho napätia a vytváranie pracovných miest v mnohých e, členských krajinách. To predstavuje aspoň 50 verejných investícií, tieto dva fondy teda, a bez nich by tieto členské krajiny by nemali finančnú kapacitu zaručiť tieto investície. Vzhľadom na to, že sa očakáva, že prostriedky z fondu sú držnosti budú použité na financovanie cieľov a prispejú k plneniu cieľov EÚ v týchto oblastiach. E, zníženie príspevkov sa mi zdá neadekvátne z týchto dvoch fondov. <clears throat> Ich využívanie by sa malo zlepšiť, mali by byť prepojené investície v rámci politiky súdržnosti a e, s vnútroštátnymi politikami a cieľmi do roku 2020, napríklad znižovanie emisí v hospodárstve EÚ a preto navrhujem, aby v rámci Fondu pre regionálny rozvoj bolo e, presunutých 5 z cieľu 1 na cieľ 2, do cieľu 2, pretože tam ide práve o boj proti klimatickým zmenám a treba aj radikálne znížiť e, emisie z dopravy, ktoré znečistujú ovzdušie bezodkladne a tiež e, viac využívať vozidla s nízkymi a nulovými emisiami. Preto je dôležitá multimodelná e, mobilita. Je to teraz cieľ 3, ale malo by to byť v cieli 2, boj proti klimatickým zmenám. Vyvíja sa väčší tlak na členské krajiny, aby dosahovali ciele v oblasti životného prostredia. E, vozidla za alternatívnym pohonom, tu chyba e, potrebná infraštruktúra. 73% všetkých dobiacich staníc sa nachádza iba v štyroch členských krajinách a to predstavuje iba 27 celkovej e, rozlohy EÚ a preto členským krajinám a regiónom treba pomôcť financovať rozvoj infraštruktúry dobíjania a myslím si, že prechod na nízkouhlíkovú mobilitu to súvisí skôr s celkovým cieľom v oblasti nízkouhlíkovej Európy. Toto leto sme zažili najväčšie secho, sucho a ničivé požiary. Boli aj pôvodne viac ako 100 ničivých teda lepšie treba chrániť vodné zdroje, vodné ekosystémy, pitnú vodu, aj vodu na kúpanie a zlepšiť ochranu povodňa. Ja som sa zameriala aj na e, investície na boj proti hľukovým a svetelným znečistením, pretože sú tu častokrát e, aj nevyhovujúce spracovacie technológie na spracovávanie ostatkového odpadu, ale taktiež zdravotná starostlivosť je dôležité. Naozaj e, času bolo málo ešte pred letom. E, som to musela dokončiť, preto sa teším na diskusiu nielen s tieňovými spravodajcami, ale s vami všetkými, pretože ma váš názor zaujíma a som otvorená aj vašim pripomienkam. Ďakujem za pozornosť. Thank you very much. Now, Mr. Turkano. Pán Turkano. Mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să încep Ďakujem pekne. Na úvod chcem zablahoželať komisii k snahe zjednodušiť postupy a za to, že tu spojili viacero e, programov, napríklad sociálny a tie dva fondy, o ktorých dnes hovoríme. Fond pre regionálny rozvoj a Fond súdržnosti tie sú zložité a v súčasnom finančnom rámci ehm, do nich plynú nemalé prostriedky. Mňa trošku sklamalo, že komisia znižuje objem fondov na polovicu vyčlenených pre tieto fondy a myšlienka pani Konečnej, že tie škrty sú výrazné, e, je niečo, s čím sa môžem stotožniť akýkoľvek transfer medzi fondami, to by malo byť e, riadne opodstatnené. Škrty totiž to môžu mať negatívny dopad na výsledky projektov. Páči sa mi návrh komisie, čo sa týka tematickej koncentrácie tých politických cieľov, 5 politických cieľov, neznečistujúce technológie, prepojenosť, a tak ďalej a tak ďalej, obehové hospodárstvo. Čiže udržateľný rozvoj aj v mestských oblastiach, to sú chválihodné ciele. A rozvoj regiónov, myslím, že tu je ešte manévrovací priestor a možnosť to zlepšiť, bojovať proti regionálnym rozdielom. To by mal byť jeden z našich hlavných cieľov. najmenej rozvinuté oblasti sa od seba líšia a geopolitická situácia niektorých oblastí je tiež dôležité. Tým chcem povedať, že by sme mali lepšie financovať tie ultraperiférne oblasti a tie najmenej rozvinuté, ako napríklad severovýchodnú časť Rumúnska na hranici s Moldavskom a Ukrajinou. A podobné príklady by sa dali uviesť v prípade Polska, Maďarska, Bulharska. Treba rozvinúť infraštruktúru a mať udržateľný rozvoj miest. Vieme, že je taký rebríček e, toho, ktorých e, regiónoch je, je najľahší život. Treba Eh, investovať do regiónov s nízkym HDP, aby ľudia mali príležitosť eh, pocítiť, že sú súčasťou EÚ konkrétne. Aspoň 10 tých regiónov, na ktoré, myslím, nutne potrebujú investície. RDF predstavuje 50 verejných investícií a niektoré členské krajiny naozaj zúfalo potrebujú tieto zdroje tak, aby mohli uskutočniť veľké investície, ktoré majú rozvinúť ich regióny. Správa pani Konečnej má obsahuje aj zaujímavý návrh, čo sa týka dobiacich staníc pre vozidla s nízkymi emisiami bude to príležitosť a hlavne pre tie možno rozvinutejšie regióny, pre tie menej to nie je priorita. Čiže nájsť akúsi zlatú strednú cestu, tak aby bolo možné uskutočniť isté prispôsobenia podľa e, konkrétnych regiónov a taktiež udržateľné hospodárenie s vodou. Treba prijať opatrenia na boj proti e, suchám. Politika súdržnosti je <clears throat> zásadná pre obehové hospodárstvo a menej rozvinuté krajiny by mali mať príležitosť zmodernizovať napríklad to, ako spracovávajú odpad <clears throat> alebo by mali mať možnosť vybudovať takéto e, spalovne, ak e, ich ešte nemajú. Treba zlepšiť zdravie Európanov, hlavne preto, že nemocnice v menej rozvinutých investíciách nie sú predmetom záujmu investorov a ľudia majú horší prístup k eh, lekárom, špecialistom a treba zaručiť aj synergie so sociálnym fondom, hlavne tou eh, tým pilierom sociálnych práv a zdravotným pilierom. Takže treba znižovať, stierať rozdiely medzi regiónmi tým, že zaručíme prístup k flexibilnému financovaniu, ktoré sa vie prispôsobiť. Ďakujem. Ja som vám len ukazovala, že vás čas už e, skoro vypršal. Pán Tenesesku to isté za pani Serbu. Micro.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 atunci când se evaluează alocările bugetare din fondurile de dezvoltare regionale sau de coeziune. Susțin cu toată tăria conceptul de green finance. Ja podporujem takéto zelené financovanie a myslím, že by sme sa na to mali zamerať. Myslím, že investície do e, lekárskej infraštruktúry, do výskumu a inovácií si tiež zaslúžia viac finančných prostriedkov. Spolupráca je ale vynikajúca tak so spravodajkňou, ako aj tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Pani Rí zastupuje pani Jatenmaki. Áno, idem na sever, ale iba dnes. Cením si prístup komisie v rámci nadchádzajúceho VFR aby si regióny pomohli sami umožniť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, inteligentnú špecializáciu a taktiež reagovať na potreby budúceho trhu. Najlepšie dotácie sú tie, ktoré vyústia do nezávislosti od dotácií a taktiež e, je dobré byť dobre zastúpený vo všetkých regiónoch, zjednodušiť spravovanie, a čo je najdôležitejšie, ciele týchto dvoch fondov majú prispieť k tomu, k čomu sme sa zaviazali v rámci Parížského dohovoru. Pani spravodajkyňa to už naznačila, financovať reformu dopravnej infraštruktúry, pretože znižiť emisie z dopravy sú zásadné, znižiť ich je zásadné. Potom multimodálny, multimodálna doprava má to byť e, aj v druhom, aj v treťom cieli, alebo iba, iba v jednom z týchto dvoch cieľov. Ja si myslím, že by to malo byť iba v jednom cieli. Ďakujem. pán Skrilek. Prejdem do chorváčtiny. Ďakujem spravodajkyni za tento návrh. Z veľkej časti s ňou súhlasím, hlavne čo sa týka využívania e, finančných prostriedkov, pretože sa nezohľadňuje nutný boj proti klimatickým zmenám a častokrát sa zabúda na projekty, ktoré chránia životné prostredie a bojujú proti plýtvaniu so zdrojmi. Čo ma znepokojuje, je následovné. Obehové hospodárstvo je jedným z hlavných úspechov nášho výboru počas tohto obdobia. Treba ho aj reálne e, uplatňovať, ale neviem, ako to spadá do týchto dvoch fondov. Členské, čie, členské krajiny majú navrhnúť ciele na úrovni samozpráv. Ide o to zlepšiť život občanov. Tie dva fondy, o ktorých hovoríme dnes, by mali byť e, za zmenou aj v súkromnej oblasti. Iba tak dosiahneme naše spoločné ciele. Ale musíme byť obozretní ako sa s prostriedkami hospodári a byť si istý, že sme na dobrej ceste. Pán Gilan za komisiu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za pozvanie a možnosť vystúpiť dnes po obede na vašom výbore. Spravodajkyni ďakujem za pozitívny, konštruktívny postoj uznáva aj úsilie komisie maximalizovať prínosy týchto dvoch fondov, hlavne čo sa týka cieľa nízkouhlíkového a zelenšieho hospodárstva. hlavne ten fond súdržnosti e, sú e, zásad, je zásadný. A tie percentá napríklad v oblasti nízkouhlíkovej zelenej Európy. To je viac ako e, sa navrhovalo v rozpočte komisie po roku 2020 a to kvôli tomu, aké aktivity sa už financujú a budú sa aj naďalej financovať. A potom sú tu aj tie príklady, o ktorých hovorili jednotliví poslanci, poslankyne. Stručne, možno, že vypichnem niekoľko bodov, ak dovolíte, pani predsednička, najskôr čo sa týka štruktúry týchto dvoch nástrojov. Nariadenie, tam sú podrobnosti, čo sa týka tohto fondu regionálneho rozvoja a fondu súdržnosti. A je tu jedno zastrušujúce nariadenie o spoločných ustanoveniach a tam sú podrobnosti, čo sa týka koordinácie medzi fondami, ale to tu už tiež bolo spomenuté a sú tam aj niektoré prvky, ktoré tu už odzneli vo vzťahu s koncentráciou financií. Je to skôr v tom zastrešujúcom nariadení. Tie najchudobnejšie regióny dostanú trošku viac v roku 2020 z Fondu pre súdržnosť, to len na upresnenie, aby nedošlo k nedorozumeniu. Takže sa to trošku zvýši tá koncentrácia, čo sa týka výdavkov pre tie najchudobnejšie regióny. A uvidíte, že znenie nariadenia je stručné. Je to niečo, čo sme spravili vedome. A v rámci zjednodušenia sme sa o to pokúsili teda výrazne zredukovať objem legislatívy a textu a väčšinou sa nám to podarilo, pretože sme ich, ich objem znížili o polovicu. Sme presvedčení, že sa nám aj to zjednodušenie podarilo a to v maximálnej možnej miery sme sa vyhli príliš podrebným e, zoznamom toho, čo by sa dalo financovať. Ale pre súdržnosť je zásadný práve ten vzdielaný manažment spolu s členskými krajinami a jednotlivými regiónmi, ale naozaj nechceme zachádzať do príliš veľkých podrobností tak aby tu ostala potrebná flexibilita, aby členské krajiny a regióny mohli upraviť tie programy pre ich priority. To možno, že vysvetľuje, prečo niekedy možno tam nie sú až také podrobnosti. Bolo tu niekoľko žiadosti zahrnúť tam zdravotnú starostlivosť, eh, obehové hospodárstvo a tak ďalej, ale My sme sa naozaj chceli vyhnúť príliš veľkým podrobnostiam a príkladom. Skôr taký rámec, aby bola zaručená tá potrebná flexibilita. Ale priamo v teréne. Dúfam, že som trošku vysvetlil náš postoj. Ďakujem pekne, pani Konečná. Stručne, ak sa dá. Budem veľmi stručná, ďakujem kolegom spoluspravodajcom a teším sa e, a na ďalšiu diskusiu a viem, že si, a budeme si môcť vysvetliť, prečo sme prešli jednotlivými blokmi a prečo som niekde ubrala, niekde navýšila, ale na to bude čas počas šedov stretnutí, na ktoré sa teším. Ďakujem. Ďakujem pekne. 5. september je termín pre podanie si návrhov a 18. oktobra bude hlasovanie na výbore NV. A môžeme prejsť k poslednému bodu, ktorým je návrh stanoviska e, nekalé obchodné praktiky vo vzájomnom reťazci medzi podnikmi v potravinovom dodavateľskom reťazci. Tu vám musím povedať, že Agri výbor rozhodol e, deň hlasovania stanoviť a jediný možný postup pre nás prijať stanovisko je veľmi krátky termín na pozmeňujúce návrhy. Pani Ajuso nás už informovala, čiže termín na túto konkrétnu správu a na pozmeňujúce návrhy bude zajtra o 2. či o 14 ale vypočujeme si spravodajkyňu, o čo ide. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, uh, Agri výbor skutočne takto rýchlo rozhodol. Pôvod tohto návrhu je, že v dodávateľskom potravinovom reťazci sú silné subjekty nadnárodné spoločnosti ako sú veľké potravinové reťazce nadnárodné spoločnosti a potom tu máme malých farmárov, malé spoločnosti. A existuje veľký koncens, pokiaľ ide o všetky krajiny, že je dôležité vyhnúť sa do čo najväčšej možnej miery tomu, aby vznikali nekalé obchodné praktiky, ktoré existujú. A to je skutočnosť. Spoločná polnospodárska politika zaviedla nové ustanovenia, pravidla pre zlepšenie pozície na trhu a situácie na trhu, ale stále existuje legislatívny priestor, ktorý treba naplniť. Existuje nástroj, ktorý je dobrovoľného charakteru a obsahuje prax, dobrú prax, ale je to absolútne nedostatočné na to, aby sme bojovali proti nekalým praktikám, ktoré vznikajú je okrem toho 20 krajín, i vrátane moje Španielsko v Európskej únie, ktoré majú národnú legislatívu, v rámci ktorej bojujeme proti nekalým obchodným praktikám v potravinovom dodávateľskom reťazci a e, to, čo potrebujeme, je stanoviť minimálne normy, minimálne štandardy e, na trhu únie, aby všetky členské štáty mohli bojovať proti týmto nekalým obchodným praktikám. Tento návrh je dobrý, ale myslím, že je možné ho vylepšiť v niektorých aspektoch, aby sme sa vyhli tomu, že to bude len nejaké politické gesto. Ja navrhujem niekoľko zmien. E, takisto e, návrhy vy, Paola de Castra, vnímam veľmi pozitívne. E, obsah pôsobnosti, oblasť pôsobnosti je pomerne obmedzený je to jednoducho podnik, ktorý predáva a ktorý kupuje. A ďalšie všetky e, subjekty v rámci tohto reťazca musia byť chránené, preto ja navrhujem rozšíriť e, oblasť pôsobnosti. Sú to 1, 2, 4 a 8 pozmeňovacie návrhy. Tiež by som chcela povedať, že je dôležité, aby členské štáty mohli prijať i prísnejšiu legislatívu ako to, čo sa navrhuje v samotnej smernici. A toto opatrenie treba aplikovať e, všade, nielen pri niekoľkých článkoch, a to navrhuje komisia a v tomto zmysle ide pozmeňujúci návrh číslo 29. Text komisie tiež e, sa týka e, stratového predaja, predaja so stratou a to je jeden z najväčších problém. sú takí producenti, ktorí nemajú vyjednávací priestor a predávajú svoje produkty so stratou. A túto situáciu treba vyriešiť. Ďalej e, sú to zmluvy v písomnej podobe a pre nás je veľmi dôležité sa vyhnúť s praktikám, ktoré, sú, e, z, ktoré zneužívajú e, obchodných partnerov. Neexistuje povinnosť písomných zmluv, ale je dôležité, aby takéto zmluvy boli hm, v jednotlivých krajinách. Čiže ide o zavedenie povinných zmluv a je dôležité e, zabezpečiť, aby táto podmienka bola možná v členských štátoch. Je to pozmienujúci číslo 22, ktorý podľa mňa e, ešte by som chcela teda e, vylepšiť tento pozmeňovací návrh, ktorý predložím zajtra do, do 14. Tieto písomné zmluvy by mali zabezpečiť odstránenie nekalých obchodných praktík a musí existovať tiež jednotné kritéria pri stanovení sankcií pri odhalení obchodných praktík. E, navrhujem podobné opatrenie v rámci článku návrh 27, ako je to v iných oblastiach, napríklad v oblasti rybolovu. Takže to, čo navrhujem, je dôležité využiť to, čo už poznáme a čo funguje. Ide tu o normu a o stanovenie sankcií. A pokiaľ ide národné úpravy a národné pravidla, členské štáty by mali implementovať systém národných observatórií alebo orgánov, ktoré budú dohliadať nad fungovaním potravinových dodávateľských reťazcov, ktoré budú dohľadať nad tým, čo sa deje a odhalovať tieto negatívne praktiky a bude je to pozmeňujúci návrh číslo 28 a to, čo navrhujem v tomto návrhu stanoviska, uh, som otvorená samozrejme aj ďalším návrhom. Uh, čas máme, ale už len do zajtra. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Tenasesko, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rád by som v prvom rade poďakoval pani spravodajkyni, ktorá sa snaží vylepšiť týmto spôsobom návrh komisie. Nekalé obchodné praktiky vedú k väčším, väčšiemu mrhaniu potravín a k zniženiu e, štandardov kvality a preto musíme zakročiť proti ním. Mnohé štáty Európskej únie majú legislatívu, ktorú prijali v tejto oblasti a preto sme akceptovali legislatívny návrh komisie, ale úprimne povedané, ja som trošku sklamaný. Očakával som, že tento návrh bude ambicioznejší a kompletnejší, ale je to v každom prípade dobrý začiatok a pani spravodajkyňa urobila významné kroky smerom k zlepšeniu návrhu komisie. Súhlasím s tým, že by sme mali rozšíriť Eh, rozsah pôsobnosti tohto návrhu. Tiež som presvedčený o tom, že by sme mali doplniť k zoznamu nekalých obchodných praktík i ďalšie iné praktiky, ktoré nie sú spomínané a dúfam, že budeme môcť spolupracovať, aby táto eh, smernica obsahovala vyčerpávajúci zoznam nekalých praktík. A keď sa producenti stiažujú na obchodníkov, princíp eh, dôvernosti musí byť v tomto prípade aplikovaný, čiže nemôžu byť odstranení zo znamu dodávateľov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcem tiež poďakovať pani Ajuso za e, spracovanie tohto stanoviska. Ďakujem i komisie. Je to mimoriadne dôležitá téma o ktorej hovoríme. Hovoríme tu o zneužívaní farmárov, hovoríme o mrhaní potravín a zároveň sa to týka i malých a stredných podnikov, ktoré produ- producenti potravín v Polsku napríklad sme mali prípad s čužorietkami, ktoré sa nakúpili za 10 centov a potom predaj v obchode bol vyše 4 eur, takže 40 násobok 40 násobok nad nákupnú cenu. A tu je práve veľmi dôležité, aby sme to nakúpi, e, aby sme to upravili na európskej úrovni. Napriek tomu, že som za to, aby sa to riešilo na národnej úrovni, ale hovoríme o veľkých obchodných reťazcoch a hovoríme o takýchto spoločnostiach je dôležité, aby sme to regulovali na úrovni EÚ s cieľom obmedziť takúto prax a vrátanie sankcií, pretože pokiaľ neexistuje etika a morálka, tak musíme aplikovať zákon. A rada by som sa spýtala pani spravodajkyne, prečo sú družstva vyňaté z tohto rozsahu, pretože je to, môže, to, môže sa to týkať akéhokoľvek prevádzkovateľa, ale toto zneužívanie najmä eh, sa deje zo strany veľkých obchodných reťazcov. A do zajtra predložím pozmeňujúce návrhy. Ďakujem. Ďakujem. Pán Vítama, ďakujem pekne pani predsednička. Chcem poďakovať pani spravodajkyni za excelentnú prácu a za túto správu. Ja budem stručný. Myslím vo všeobecnosti e, ne, nekalé obchodné praktiky, proti tomu sme všetci. Musíme to riešiť. Otázka je trošku ako, a aké opatrenia na to potrebujeme a akým spôsobom Európska legislatíva je na to potrebná. Európska komisia prišla s eh, hodnotopodavou štúdiou a so závermi, že musíme chrániť najmä tie, tie slabšie subjekty, ktoré majú menšiu vyjednávaciu, vyjednávací priestor v rámci tohto dodávateľského reťazca. Eh, je jasné, aby sme mali jasný potravinový dodávateľský reťazec, kde budú mať všetci rovnaké príležitosti a šance. To, čo vidíme tu a to, čo kolegovia sa snažia urobiť e, prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ich v, skup, v rámci skupiny ALDE sme mali diskusiu, je rozšíriť rozsah pôsobnosti návrhu Európskej komisie. A ja niekedy Mám pocit, že by sme nemali riešiť problémy, ktoré neexistujú, keď vidím a cítim emócie, že by sme mali riešiť každú nekalú obchodnú praktiku. Ale e, nedokážeme predvídať, aké budú negatívne dôsledky, pokiaľ rozšírime tento rozsah pôsobnosti. Možno existujú dobré argumenty za to, aby existovala väčšia flexibilita pri, príjma, pri nejakých zmluvách. Preto mám otázku na Európsku komisiu, prečo ste prišli len s týmto rozsahom pôsobnosti, ktorý navrhujete a čo si myslíte o niektorých návrhoch, ktoré sú teraz na stole, aby sa rozšíril tento rozsah. A po druhé, vidíte tu rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Vidíme ich. Niektoré členské štáty majú národnú legislatívu, ktorá rieši nekalé obchodné praktiky. Niektoré iné členské štáty možno uh, majú menej dokonalú národnú legislatívu, tak povediac. A ja si myslím, že je dôležité, aby sme mali dobrý rámec na európskej úrovni, aby sme si mohli podeliť sa o dobrú prax, ale možno národná legislatíva je vhodnejšia na to, aby splnila tento účel a nie jeden prístup pre všetky krajiny, ktorý bude vyhovať všetkým krajinám. E, ja nehovorím, že som proti európskemu riešeniu tohto problému, mám len tú istú obavu a chcel by som požiadať Európsku komisiu, aby sa k tomu vyjadrili. Vyjadrila. Ďakujem pekne, pani Konečná. Stručne, poprosím. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa ospravedlňujem, viem, že máme málo času, nielen na to, aby sme pripravili toto pomerne dôležité stanovisko, ktoré má dopad na celoeurópsky trh potravín a na polnospodárov a máme tiež málo času na diskusiu o tom. A to ma mrzí, pretože toto stanovisko má fatálne, môže mať fatálne dopady a dôsledky pre našich farmárov, pre vidiek, pre všetkých. Väčšina členských štátov má nejaké pravidlá ale sú roztrieštené, nie sú harmonizované a rôzne štáty používajú odlišné vzájomne nekompatibilné prístupy k riešeniu tohto problému a teda nám chýbi a chýbajú akékoľvek koračné mechanizmy. Ja len sa dostanem bodov, ktoré ma trápia v tomto stanovisku, ktoré máme pripravovať, pretože myslím, že je zásadne e, ovplyvňa členské štáty a občanov, ktorí v nich žijú. Keď hovoríme o vzťahu k malým a stredným podnikom, hovoríme len o vzťahu k malým a stredným podnikom, ale tieto praktiky, o ktorých hovoríme, tieto nekalé obchodné praktiky sa netýkajú iba ich. Práve naopak. Je jednoznačne prekázané, že k nekalým obchodným praktikám prichádza v celom potravinovom reťazci u všetkých typov podnikov, odliadnúc od ich veľkosti. Návrh vôbec neobsahuje žiadnu definíciu toho, čo je nekalá obchodná praktika ako taká a je uvedený zoznam. Čo teda je nekalá obchodná praktika? Odhľadnúť do toho, že v niektorých krajinách e, zavedenie taxatívneho zoznamu tax, e, praktík e, sa neosvedčila členské štáty z toho ustúpili, pretože reťazce sa okamžite naučili, ako obchádzať tieto praktiky, ktoré tam boli uvedené a hádať sa pred súdmi o ich e, výklad. V niektorých krajinách je viac ako 30 rôznych praktik a ani to nestačí, to je zjavné pretože jedna praktika zanikne a ďalšie dve vzniknú. Takto sa správajú obchodné reťazce v Európskej únii. Takto my sa tvárime, že sa nič nedieje a žiaľ komisia v tom, čo pripravila, sa deje, že sa nič nedieje. Ten zoznam, ktorý pripravila, je extrémne nedostatočný. Ďalej smernica sa má používať na uzatvorené zmluvy o dodávkach. Všetky vzťahy však nemusia byť riešené iba zmluvou a tak bude možné smernicu vždy ľahko obísť. Na čo ju teda robíme? Pokiaľ sa nebude vzťahovať na všetky dodávky a nielen na uzatvorené zmluvy medzi dodávateľom a odberateľom, tak je potrebné, aby boli riešené nielen zmluvy, ale ich možné dodatky, to znamená vzťah medzi kupujúcim a dodávateľom. V tejto smernici je veľké množstvo chýb, ktoré namiesto toho, aby pomohli polnospodárom, ľudia, ľuďom, ktorí žijú uh, na vidieku malým farmárom a producentom, tak im môžu veľmi uškodiť pretože to jediné, čo táto smernica urobila, je, že ďalej podporuje to, čo sa deje v členských štátoch. To znamená, že dáva obchodným reťazcom možnosť, aby so všetkými ostatnými si robili, čo chcú na základe pozície sily a peňazí. A ja s týmto nesúhlasím. Keby sme mali viac času, tak poviem, že toto by sme mali vrátiť komisii späť na hlavu, pretože čo ten čas nemáme, mám asi 25 pozmeňovací návrh, ktoré e, predložím a budem za ne bojovať. Wow, great. Let me remind you. Dobre. Pripomeniem však, že všetko musí byť do zajtra po anglicky. Máme len anglickú verziu. <clears throat> Ďakujem pekne. Na úvod by sme sa chceli poďakovať pravodajkyni za vykonanú prácu. Pani predsednička, 20 27 členských štátov už má národnú legislatívu, ale v mnohých členských štátoch táto legislatíva nefunguje. A vzhľadom na to, že rastie obchodný styk, potrebujeme spoločné normy, európsku harmonizáciu, samozrejme ja som za to. A súhlasím so spravodajkyňou a jej myšlienkami rozšíriť tento záber, aby sa to nevzťahovali na potraviny, ale všetky polnohospodárske výrobky. Iné výrobky, ktoré by vypadli z návrhu komisie, aby aj tieto boli e, pokryté. Sú tu určité aspekty, čo sa týka predaja pod nákladovú cenu, koncoročné zlavy. To vždy má dopad na tie najslabšie ohnisk, ohň, hm, eh, ohnívka v tomto reťazci a malé a stredné podniky sú v prvých, na prvých miestach v tomto dodavateľskom reťazci a pre nich to dobre nie je. O to, ako sa riešia zmluvné vzťahy, to je rozdielne v členských štátoch a preto to musíme normalizovať tak, aby boli štandardné tieto zmluvy a to by malo pozitívny ako si vedľajší účinok. A štát by mohol pomáhať niektorým malým a stredným podnikom pri zatváraní zmluv. Ak máte zmluvy medzi jednotlivými ohnívkami v reťazci, v niektorých členských štátoch to funguje, ale v iných štátoch nie. Jednoducho sa to obchádza. Preto potrebujeme toto opätovne riešiť štandardizovaným spôsobom, tak aby sa to nedalo tak ľahko obísť a aby sa vzťahy medzi jednotlivými ohnívkami v dodavateľskom reťazci dali vyriešiť. Ešte posledná vec, keďže nemám veľa času. Rozsah tohto celého je potrebné zabezpečiť to, aby boli postihy a pokuty, ktoré by platili pre kohokoľvek, kto nebude dodržiavať predpisy. Pretože v agri potravinovom sektore, ktorý je stále fragmentovanejší, sa vystavujeme riziku toho, že budeme stíhať tých najslabších najviac, e, tých, ktorí jednoducho sa nevedia postaviť veľkým distribučným spoločnostiam. Ďakujem pekne, pán Mekil, ospravedlňujem sa naozaj veľmi stručne, pretože nám už takmer vypršal všetok čas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcel zdôrazniť, že tento návrh je výsledkom zdlhavých a ťažkých postupov ktoré mimochodom trvali viac ako 10 rokov, keď dám dohromady všetky fázy. V konečnom dôsledku sa nám podľa mňa podarilo všetky argumenty a dôkazy dať dohromady a zabezpečiť to, že máme dobrý dôvod, e, na základe ktorého staviame tento návrh smernice. Avšak E, dúfam, že sa podarí schváliť túto smernicu ešte skôr, ako končí volebné obdobie tohto parlamentu. O tom sme diskutovali aj s vašimi kolegami vo výbore Agria. Pán de Castro je za tento prístup. Nikto jednoducho nevie, čo by sa stalo s takýmto návrhom, ak by sa ho nepodarilo schváliť ešte počas funkčného obdobia tohto parlamentu. Je tu okno príležitosti a bolo by veľmi dobré ho využiť. Jedna vec, ktorú spomenula spravodajkyňa aj pán Hojdemar, to je otázka rozšírenia rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Prečo komisia navrhla chrániť malé a stredné podniky pred veľkými veľkopredajcami? Jednoducho preto, že sme presvedčení o tom, že by sme mali chrániť slabých pred silnými. A nevidíme nejaký skutočný dôvod na ochranu nadnárodných eh, producentov potravín, alebo veľmi silné retailové spoločnosti. Prečo chrániť Carrefour, Unilever pred Carrefourom? Ja som nezvidel žiadny argument, ktorý by to opodstatnil a vysvetlil. Druhý argument je taký právnický, pretože ide, je to článok 43 zmluvy, polnohospodársky právny základ. Musíme si dať veľký pozor, aby sme nezašli priďaleko, aby sme sa príliš neodklonili od polnohospodára. V končnom dôsledku polnohospodára chceme chrániť. Čo sa týka obchodných vzťahov, komerčných vzťahov medzi dvoma subjektami, ktoré nie sú polnohospodármi, ja neviem, veľký medzinárodná nadnárodná potravinová spoločnosť a malopredajca, to je z právneho pohľadu veľmi riskantné a my sme to dôkladne zanalizovali a to je jeden z dôvodov, pre ktorý sme ostali na úrovni malých a stredných podnikov. Navrhujeme smernicu, ktorá má za cieľ zabezpečiť na európskej úrovni minimálnu harmonizáciu. Prečo minimálna harmonizácia? Pretože, ako to už zaznelo, už 20 členských štátov už má legislatívu a úplne rozdielnú. Ale 7 členských štátov nemá legislatívu. Žiadnu. Takže Veľkou úlohou, veľkou výzvou je nájsť tú správnu rovnováhu medzi situáciou, keď je legislatíva, ale sa líši v každom štáte a situáciou, kedy nie je žiadna legislatíva. Čiže to celé dať nejako dohromady. A podľa nás minimálna harmonizácia ako prístup to umožní. A preto sme identifikovali tie najškodlivejšie obchodné praktiky, ktoré sa už v niektorých členských štátoch riešia, ale v iných nie. A myslím si, že sme ich zadefinovali jasným a jednoznačným spôsobom. Takisto je to v súlade s princípom subsidiarity a to, že čo navrhujeme, musí riešiť súkromnú autonómiu, čo je základný princíp súkromného práva. My... <clears throat> Dovolte zo pár pripomienok k pozmenujúcim návrhom, ktoré e, spravodajkyne. Začnem 18, 20, 21, tri pozmenujúce návrhy, ktoré by zvýšili počet praktik. Tieto praktiky v týchto pozmenujúcich návrhoch sú sformulované tak široko, že v podstate pôjdu od minimálnej harmonizácie po úplnú harmonizáciu. Zmení sa prístup. A to podľa nás nie je potrebné spraviť. Takisto dovolte niekoľko konkrétnych pripomienok k obmedzenému počtu pozmeňujúcim návrhom a vyjadriť sa k ním. Začnem osmičkou, ktorý vylúčuje družstva z uplatňovania smernice. Ja nevidím žiadny platný dôvod, pretože je množstvo polnohospodárov, ktoré čelia družstvám. Družstva sú niekedy veľkými subjektami a my ich uberieme o právo brániť sa cez, pred doložkami, ktoré považujeme za nekalú obchodnú praktiku. To nie je ani v súlade s viacerými ustanoveniami e, v SPP, ktoré takisto riešia zmluvné vzťahy a kde sú pokryté aj družstva. Ďalší pozmenujúci návrh 17, ten sa týka predaja pod e, E, náklad, e, to sa veľmi ťažko dá v praxi uplatňovať. <clears throat> Pretože naozaj musíte preskúmať finančné plánovanie spoločnosti a otázkou je, či sa to dá zmysluplne použiť. Je to veľmi pochybné z toho, čo vieme. A po druhé, podľa nás to nespadá do rozsahu pôsobnosti smernice, pretože to nie je praktika, ktorá zohráva úlohu vo vzťahu dodávateľ, odberateľ. Tretí bod, pozmeňujúci návrh 22 písomné zmluvy. Pozmeňujúci návrh navohuje niečo, čo už členské štáty môžu robiť. Členské štáty už teraz môžu zatvárať písomné zmluvy. Môžu, môžu zabezpečiť, aby tieto písomné zmluvy boli povinné. Nie je potrebné o tom hovoriť v smernici v rámci nariadení o spoločnej organizácii trhu je viacero ustanovení, ktorý umožňuje dodávateľovi, predajcovi požiadať o zmluvu. Takže v tomto okamihu nie je potrebné púšťať sa touto cestou. A posledná vec, ktorú by som chcel spomenúť, je pozmenujúci návrh 27 pokuty. Beriem, že možno určité kritéria alebo ďalšie kritéria by mohli pomôcť na viacerých miestach, aby sa lepšie harmonizovalo uplatňovanie pokut, ale v pozmeňujúcom návrhu sa navrhuje úprimne, to sú naozaj drakonské opatrenia, 2% obratu, to pre takú firmu ako Carrefour, a to je číslo, ktoré som si pozrel, ktorý má obrat 65 miliard eur ročne, to povedie k pokute 1,3 miliardy. Tak je možno, že by ste si to mohli ešte raz premyslieť, túto výšku pokuty. Určite to je neprimerané a predovšetkým, keď to bude potrebné potom navýšiť pri nedodržiavaní predpisov a ďal, pri ďalších obchodných postupov. Takže zhrniem to. Som za to, aby ste teda podporili to, čo my navrhujeme, to znamená minimálnu harmonizáciu. Myslím si, že to nám dá šancu vytvoriť nový systém, ktorý harmonicky sa zakomponuje do národných poriadkov členských štátov a čo otvorí priestor pre inštitúcie, aby sa vedeli dohodnúť ešte včas, skôr ako skončí funkčné obdobie tohto parlamentu, bez toho, aby sme tú loď preťažili prílišnými detailmi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán Mergele. Pani Ajuso, len po anglicky, pretože tlmočenie skončilo. E, e, Ďakujem veľmi pekne. Povedala som, že je lepšie mať túto smernicu samozrejme, ako keby sme nemali nič. Ja si myslím, že e, predstavuje dobrý základ. Pokiaľ ide o ďalšie subjekty, či už sú to polnospodárske podniky alebo nie. To, čo hovoríme, je, že musíme uh, musíme odstrašiť tieto spoločnosti, aby takýmto spôsobom sa správali. A toto je veľmi dôležité pokiaľ ide o nekalé praktiky, sú mnohé a je možné ich definovať aj interpretovať každý, kto ako chce. Pokiaľ ide o na návrh číslo 8 a od družstva, otázku družstiev, vzťah medzi družstvom a partnermi, to je niečo iné. Existujú mnohé krajiny, kde existuje osobitný zákon o družstva, ktorý toto upravuje. Pokiaľ ide o stratový predaj vo Španielsku, to funguje, a nie je ťažké to vypočítať. Je to pomerne jednoduché. A tu je sťažnosť, ktorá je veľmi závažná. Pokiaľ ide o písomné zmluvy, to by malo byť dobrovoľné zo strany členských štátov, či to chcú zaviesť alebo nie. A pokiaľ ide o pokuty vo sankcie, tiež sa mi nepáči táto formulácia. Tu nie je teraz, nemalo by ísť o objem obratu, ale o objem zisku, ktorý je spojený s touto nekalou praktikou. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pozm- termín na pozmeňovacie návrhy zajtra do 14. a iba v angličtine. Ďakujem pekne, ďakujem tlmočníkom za to, že s nami dnes vydržali. Cením si to, ďakujem kolegovia a uvidíme sa ráno o 9.30.